Je vais vous, vous demander, s'il vous plaît, de, de prendre place. Kolegyne, kolegovia, prosím, usadte sa, tak aby sme mohli začať naše, s našim zasadnutím. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým za vašu účasť. Je to pre nás dôležitá, dôležité zasadnutie, pretože je to dôležitý bod našich, našej kolektívnej práce No a rád by som išiel podľa zoznamu a teda e, požiadam vás, či má niekto nejaké pripomienky k zápisnici, ktorú ste dostali k dispozícii. Nie, takže pardon, program je schválený a mám pár oznámení. A najskôr by som vám chcel povedať, že tlmočenie je v e, dispozícii v 16 jazykoch. Nebudem vám všetky vymenúvať tak ako zvyčajne, dokumenty sú k dispozícii v rámci aplikácie e-meeting, rovnako sa naše zasadnutie vysiela na internete, bod číslo 3. Bola zrušená videokonferencia 27. 24. septembra, ako iste viete, mnohí z vás, z vás pretože pani Eme Wokstaff, americká právnička, ktorá mala vystúpiť pomocou videokonferencie. Naozaj nemáme tu rovnakú kultúru, takže to rešpektá eh, či práci, ale že dalo si to od nás veľa energie, že sme to dokázali s, so všetkými eh, koordinátormi zorganizovať eh, aj z technického hľadiska, Takže ja by som chcel poďakovať celému sekretariátu, ktorí venovali veľa energie tomuto zasadnutiu, ktoré sa však neuskutočnilo, pretože pani Wagstaff že nemala čas, no a preto vám navrhujem, aby sme jej napísali pár písomných eh, otázok, tak aby nám mohla zodpovedať eh, na naše otázky a čo pomôže pri prá- našej práci na pozmeňujúcich návrhoch. Takže navrhujem, aby sme poslali list pani Wackstaff. aby sme vyjadrili naše prekvapenie a sklamanie No a môžeme teda poslať eh, otázky, ktoré ostali nezodpovedané a vyjadríme tiež eh, naše sklamanie a teda pošleme otázky, ktoré môžu eh, skupiny poslať. No a bod číslo 4, správa z delegácie do Paríža a San Etienne. Všetci to ste to dostali elektronicky. No a Máte tam správu z poslednej misie. Sirk v Lione. Viacerí z vás sa tam zúčastnili. Myslím, že táto misia bola veľmi dôležitá v rámci našej spoločnej práce a v rámci vypracúvania správy, ktorej sa venujeme. Na no posledný bod eh, v rámci oznámení máme tu skupinu návštevníkov, ktorú, ktorých pozvala pani Hojbuš a ja ich srdečne vítam. Želám im, želám im príjemný zážitok našej práce. No a dnes nás čakajú, čaká prezentácia správy nášho spravodajcu a ďalej nás čakajú prezentácie dvoch štúdií, polovici našej, našej práce. No a rovnako by som vás chcel informovať, že Frederick Rees, alebo ja teda budem musieť odísť a, a, a prevezme za mňa túto funkciu pani Frederika Rees tejto druhej časti k tým dvom štúdiám. Takže prvá časť našej práce, ja by som chcel poďakovať našim dvom spoluspravodajcom pánu Lincovi za EPP a Bartovi Stásovi za skupinu Zelených za to, že vypracovali tento dokument, ktorý, ktorom si myslím, že dosahuje vysokú kvalitu. A ktorý je základom našej práce, zhrňa aktuálnu situáciu vy ste dvaja eh, spoluspravodajcovia, venujete sa celej problematike, čomu vznikol eh, náš výbor. Takže ďakujem vám veľmi pekne, pretože viem, že to nie je jednoduchá práca. Musia spolupracovať dva spoluspravodajcovia na tejto náročnej práci a náročnej téme. Takže vám ďakujem za vašu prácu. ktorá výsledkom vašej spoločnej práce a výsledkom našich spoločných eh, snách hm, najskôr dáme slovo spravodajcom na 5 až 10 minút, aby nám predstavili ich prácu, no a potom dostanú slovo tieňoví spravodajcovia podľa, podľa politických skupín na 3 až 4 minúty. A po stieňových spravodajcoch dostanú slovo ďalší poslanci členovia výboru na 2 až 4 minúty, aby sa mohli spýtať ako obsahu správy. Takže ja by som ešte rád pripomenul, že máme dve časti dnešného zasadnutia, najskôr správa a potom štúdie. Treba, aby sme sa sústredili na tieto jednotlivé body. No a potom, čo dostanú slovo poslanci, dostane slovo plán Klaus Behrendt z komisie, aby vystúpil v mene komisie. No a na záver dostanú slovo opäť spoluspravodajcovia e, spolu na 10 minút. Takže to je prvá časť našej práce. Navrhujem, aby sme začali a slovo dostane hneď Norbert Lins v mene skupine, skupiny EPP, aby nás informoval o priebehu prác. Nech sa páči, máte slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, milé kolegyne a kolegovia. Po dvoch výmenách názorov, šiestich vypočutiach, troch delegáciách a viac e, písomnej komunikácie je môj záver jasný, že povolovanie Európskej únie pre fitofarmaka alebo fitosanitárne Veď je najprísnejší na svete, ale aj tento dobre fungujúci systém sa môže ďalej rozvíjať a práve na to sme sa s kolegom Stasom sústredili ďalší rozvoj povolovacieho postupu prostredkov na ochranu rastlín. A my sme chceli dosiahnuť evolúciu namiesto revolúcie. Nie je vždy nevyhnutné znovu objavovať objavené základné princípy fungujú aj keď prísni kritici hovoria, že EÚ je najprísnejší systém na svete, tak to musí niečo znamenať. Aj napriek tomu e, vypočutia ukázali, kde je ešte potenciál na zlepšenie nášho systému, vrátanie samotné, samotného nariadenia aj pri implementácii. A preto som veľmi rád, že môžeme e, predložiť spolu s kolegom e, predstaviť návrh našej správy. Napriek jasne rozdielným východiskám. Myslím, že sa nám to podarilo. Správa, ktorú vám dnes predkladáme, je produkt konštruktívneho hľadania kompromisov. Je to základ pede. Ďalšiu prácu tohto osobitného výboru na to, aby sme predložili rozumné odporúčania komisii, členským štátom a našim európskym orgánom. No a čo sme zistili? Prvé potrebujeme víziu, ako má vyzerať legislatíva a kontrola prostriedkov na ochranu rastlín. Metódy a testovanie rizík nie sú vždy v tom aktuálnom, najaktuálnejšom stave chýba. Monitoring po uvedení na trh národné orgány a agentúry majú rôzne zdroje a odbornosť. Chýba harmonizácia povolovania účinných látok, ako aj prostriedkov na ochranu rastlín, pre mňa je dôležité, aby eh, proces povolovania vychádza z vedeckých poznatkov, rozhodnutia o povolení alebo nepovolení, nemôžu sa riadiť záujmami alebo eh, politikou. Len experti a vedci môžu správne zhodnotiť eh, a považujem za dôležité, aby panovala dôvera voči európskym orgánom a výsledkom toho je, že postupy musia byť aj naďalej nezávislé a transparentné a preto sa správa sústredí na dva aspekty. Poprvé harmonizácia a efektivita pre polnohospodárov a priemysel, po druhé transparentnosť, nezávislosť a vedecké metódy pre dôveru a robustnosť. Čo konkrétne navrhujeme pre harmonizáciu a efektivitu? Poprvé žiadame členské štáty, aby vzájomné uznávanie pre povolovanie sanitárnych produktov posilnili, aby eh, zmenšili je veľké rozdiely a to posilní proces povolovania a vytvorí rovnaké podmienky v rámci celej EÚ. Po druhé, žiadame EFSU, aby mala jednotné smernice k analýze fitosanitárnych produktov, aby sa za- zaistiť eh, harmonizované preverenie. No po tretie, žiadame komisiu, aby eh, rozdelenie, aktuálne rozdelenie do zón preverila na efektívnosť a rozumnosť. Je dôležité, aby e, záverečné rozhodnutie ostalo na členských štátoch. Mm, po štvrté, aby sme podporili inovácie, sme za harmonizovanú e, celoeurópsku e, definíciu a tu som za lepšiu podporu vedy, inovácie do účinných a nerizikových alebo nízkorizikových produktov je kľúčom k udržateľnému používaniu fitosanitárnych vecí a to musí podporiť aj plynulé povolovacie e, konanie a teraz transparentnosti a nezávislosti. My sme za viac opatrení na transparentnosť a systém musí byť ešte nezávislejší a pevnejší. Poprvé, jedno z konkrétnych odporúčaní je rozdelenie spravodajských štátov, štátov pri eh, povolaniach, namiesto toho, ako sa navrhuje v nariadení, nemôže si žiadateľ vybrať príslušný členský štát, ale komisia to má vybrať. A tu by som chcel zdôrazniť, že toto pridelenie môže, alebo sa musí riadiť len konkrétnymi kritériami, len v prípade dostatočnej odbornosti a zdrojov môže byť zaistená spolahlivosť v rámci lehôd. To je dôležité nielen pre eh, stabilnosť, pevnosť a dôveru, ale je to rozhodujúce aj pre plánovanie a plánovateľnosť v rámci priemyslu. Po druhé, správa neobsahuje odporúčaniu k obráteniu dôkazného bremena to ne, zostáva na priemysle. Pre mňa je dôležité, aby sme neplitvali eh, prostriedkami daňových poplatníkov. Eh, na to, aby sme však posilnili transparentnosť a dôveru, navrhujeme register štúdií. Tam by mali byť všetky regulačné štúdie, tak aby skúšajúce orgány eh, mohli zistiť, prečo boli štúdie začaté, prerušené a to je veľký pokrok, posilní kritéria okrem GLP, a smerníc GLP a OECD. Po tretie, okrem toho treba zaistiť eh, prístup k štúdiam priemyslu, samozrejme eh, pri rešpektovaní práv duševného vlastníctva až po eh, zverejnení správy, hodnotiace správy spravodajského štátu. Ďalej žiadame komisiu, aby pravidla, pravidla, pravidlá pre prehľad literatúry. To znamená, že všetky strany vedy regulačne treba zohľadniť. Rozhodujúce však je, aby príslušné práva relevantnosti a spolahlivosti boli dodržiavané pre všetky výzvy a odporúčania rozhodujúce, aby sme mali dostatočne veľa zdrojov. Naše európske orgány, ako aj národné agentúry, vykonávajú kvalitnú prácu, avšak pre nové úlohy potrebujú dostatoč finančných prostriedkov a preto je dôležité zohľadniť to v rámci rokovaní. No a teraz k môjmu záveru. Ja som presvedčený o tom, že tieto a ďalšie odporúčania náš polovací systém v Európe stransparentnia, spevnia, stabilnia. Ďalej bude vychádzať z vedeckých analýz, ktoré však vďaka novým metodám budú spolahlivejšie. Okrem toho, nové opatrenia posilnia dôveru voči systému. Súčasne eh, garantujeme priemyslu a polnohospodárom spolahlivé postupy a podporu inovácií kolegyne, kolegovia, je v záujme na všetkých, aby všetky ciele nariadenia boli splnené. Poprvé, vysoká miera ochrany pre ľudí, zvieratá, ako aj životné prostredie, ako aj neustále zlepšovanie poľnohospodárskej produkcie. Niektoré kolegyne, niektorým kolegom, kolegyňam v niektorých tá správa zachádza príliš ďaleko, niektorí by čakali viac. Myslím, že mne a kolegovi Stásovi sa podarilo nájsť dobrý kompromis a preto vyzývam všetkých, aby ťahali za jeden povraz nás, náš, na jeden koniec náš mandát končí v decembri 2012 a dovtedy musíme predložiť záverečnú správu a to sa podarí len vtedy, keď všetci budú ochotní pristupovať na kompromisy a aj pozmeňujúce návrhy a vzdajú sa pozmeňujúcich návrhov mimo mandátu a budú sa sústrediť vlastne len na to, podstatné. Ja sa teším na ďalšiu konštruktívnu spoluprácu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Linsa, za vaše návrhy. By som chcel ešte no, pripomenúť, že musíme všetci kolektívne spolupracovať, aby sme dokázali prekonať túto výzvu a dosiahnuť náš cieľ. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o našu správu, dovolte mi krátko vysvetliť, na základe čoho bol zriadený tento výbor. Všetko sa to odvíjalo o, od diskusie o glyfosátoch, chýbala dohoda, preto sme zriadili tento výbor, aby sme sa mohli pozrieť, aby sme si mohli zanalizovať celú situáciu, aby sme si povedali, na čo sa treba pozrieť ešte podrobnejšie. Ja si myslím, Um, my, sme, my sme sa zaoberali s kolegmi jednotlivými témami a um, dokonca mm, sa niekedy zdalo, že nedokážeme nájsť spoločnú reč a pretože zelení majú environmentálnu víziu, kresťanskí demokrati majú ako východiskový bod um, to, že um, je tu určité vlastníctvo pôdy, ktoré prechádza z generácie na generáciu, ale myslím si, že Norbert a ja sme hneď od začiatku našej práce sa snažili uh, Um, vyriešiť, um, vyriešiť naše nezhody alebo snažili sme sa nájsť spoločnú reč, snažili sme sa pripraviť text, ktorý by bol akceptovateľný pre všetkých. Pochopiteľne sme pripravení si prečítať vaše pozmenujúce návrhy a uvidíme, akým spôsobom možno text doladiť Pán Lins jasne povedal, e, že sme hneď do začiatku práce nášho výboru mali niekoľko zasadnutí, niekoľko vypočutí, vypočuli sme si názory expertov. My samotní sme sa na kon- sam- mali sme aj kontakty s lobbystami, ktorí sa na nás obrátili. Uh, Čiže presne viete, presne viete, aké, kon, o aké kontakty išli, o, išlo. Čiže chcem tým povedať to, že tá práca bola veľmi intenzívna a dnes máme v rukách jej výsledok. Máme prísnu legislatívu, ale všetci sme sa zhodli na tom, že ju možno urobiť ešte lepšou. A zmena sa naozaj žiada. Dovolte mi jeden postreh pokiaľ ide o všeobec, všeobecné fungovanie celého systému, potrebujeme silnejšie orgány. Žijeme v časoch ekonomických škrtov a mm, tie sa vzťahujú na každú oblasť. Myslíme si, že v, v správe sme dostatočne zdôraznili, že naozaj treba hľadať náležité zdroje, a že tento systém treba veľmi dobre nastaviť. Mám na mysli systém povolovania prípravkov na ochranu rastlín, teda prípravkov, ktoré sa používajú v polnohospodárstve a že tieto všetky prípravky samozrejme musia vyhodnocovať členské štáty. Ja som mal eh, obrovský záujem na tom, aby bol princíp obozretnosti základným princípom. To znamená, že všetci členské štáty a všetci musia postupovať eh, v súlade s princípom obozretnosti a Rada by, rád by som poďakoval za spoluprácu môjmu týmu, Norbertovmu týmu. Myslím, že sa nám podarilo uh, zabezpečiť eh, tam, kde to len bolo možné, transparentnosť. Musíme zanalizovať celý postup a správa sa pripravovala v častiach, eh, vysvetľujeme jednotlivé etapy celého postupu. Ako povedal Norbert, um, veľa vecí by, ve, veľa vecí, na veľa vecí bude tou najlepšou, bude tým najlepším orgánom komisia, e, nie samotní žiadatelia. Boli by sme radi, keby sa posilnil aj audit laboratórií, ktoré osvedčujú mm, osvedčené postupy ako, vieme, že v tejto oblasti sú problémy, preto treba posilniť kontrolu. Norbert to na, na úvod už povedal, ja s ním súhlasím. Žiadatelia musia zaregistrovať všetky relevantné štúdie a tie musia byť v zozname v registre, v registri. Ide nám aj o to, aby bolo možné vyhodnotiť E, z údaje a tieto údaje musia byť preto predložené vo formáte, tak aby sme ich dokázali zmerať a vyhodnotiť. Ďalej zdôrazňujeme v správe, že žiadatelia musia teraz si musia teraz preštudovať všetky porovnávacie preskúmania v rámci literatúry. Možno my sme, za to, my sme sa zaoberali aj tým, že by sa táto povinnosť preniesla na členské štáty, čím by sa zlepšila dôveryhodnosť systému. Tiež sme za um, plnú transparentnosť, aj Norbert o tom hovoril, sme za kompletný prístup k všetkým štúdiám, čase, keď začína EFSA porovnávacie hodnotenie v členských štátoch keď e, členský štát, ktorý podáva správu, e, nuž to už je moment, kedy sa nám zdá, že je neskoro. Všetky štúdie musia byť sprístupnené verejnosti. A Norbert to veľmi jasne počiarkol vo svojom vystúpení. Samozrejme nezabúdajúc, e, zohľadňujúc aj obchodné princípy. Viete, že sme sa stretli počas niekoľkých eh, vypočutí. Eh, hovorilo sa eh, tu aj o plagiarizme. Vieme, vieme, o čo ide. Tak kompletné dokumenty bez nejakých referencií sa, sa, sa kopírujú a e, údaje potom žiadatelia opakujú a opakovane používajú. No už takáto prax, takúto prax treba držať na úzde a e, Musíme, musíme jasne riešiť tento problém a myslím si, že EFSA a EKA e, práve zohrávajú dôležitú úlohu v tomto ohľade. Musíme sa ubezpečiť, že ekotoxikologické testy, pokiaľ ide o dosah jednotlivých prípravkov na pôdu a organizmy, ktoré žijú v pôde a na koncentrácie vo vode, um, podobne by mali vychádzať z najnovších vedeckých metód. My sme aj za ex post monitorovacie metódy, aby, aby to sa objavilo aj počas vypočutí, aby sme vedeli, aké sú dlhodobé účinky týchto prípravkov na životné prostredie ľudí a zvierata. Boli by sme veľmi radi, aby sa nezabúdalo aj na fázu po uvedení na trh. My vieme, že EFSA nemá dostatok zdrojov na to, aby vykonávala všetky úlohy, ktoré má, aby naplnila svoju úlohu. Preto žiadame, aby EK a EFSA mali dostatok zdrojov na to, aby mohli e, vykonávať svoju prácu nezávislým a transparentným spôsobom. Ďalej žiadame, hoci ide o niečo, čo vystalo počas vypočutí, e, ohľadne vedeckého poradenského mechanizmu. Možno v tomto prípade by bolo dobré, keby sme požiadali o systematickú analýzu všetkých e, vyšetre, vyšetrovaní, pokiaľ ide o produkty a e, ich, ich genómy. Napríklad pra, mám, mám na mysli práve e, glyfosáty. E, my by sme... My by sme Ehm, navrhli takéto niečo, boli by sme pripravení takto postupovať, ale ak by vedecká obec s tým nesúhlasila, tak sme pripravení vystúpať v úlohe sprostredkovateľa. Pokiaľ, pokiaľ ide o povolenie aktívnych látok, mm, tak ehm, mm, sme sa stretli, alebo všimli sme si netransparentnosť, pokiaľ ide o, o o mm, prípravky na ochranu rastlín, krmiva. Myslíme si, že toto všetko sa musí napraviť. Svet má právo vedieť, akým spôsobom sú príjmané rozhodnutia v tomto smere, aké, e, aké argumenty boli predložené. Komisia musí takisto zabezpečiť, že budú existovať jasné kritéria. Ak máte napríklad e, ak napríklad dôjde k nejakému dosahu na životné prostredie, musíme vytvoriť jasné kritéria, musíme na nich trvať a žiadame komisiu, aby ešte pred koncom tohto roka hm. eh, bol prijatý negatívny zoznam eh, formulácií zložení a um, aby sa pri tomto zozname pomýšľalo aj na posudzovanie týchto zložení do budúcna. Potom je tam ešte kapitola ohľadne povolovania samotných prípravkov na ochranu rastlín, teda tých, ktoré sa využívajú v praxi. Um, áno, počas vypočutí vystalo, že sa okolo toho objavuje stále veľa otáznikov. Vplyv na genetiku, um, potom je tam otázka koformulantov, E, respektíve ak dochádza k nejakej zmesi, zložení a podobne. My vieme, že všetky tieto produkty potrebujú náležité preskúmatie. A potrebujeme e, zaručiť kompletný prístup k údajom v tejto súvislosti. Hovoril som už o údajoch, ktoré budú ľahko čitateľné strojom. A ja viem, že e, možno mm, komisia má odlišný názor. Pokiaľ ide o právomoc autorizovať prípravky na ochranu rastlín, v súčasnosti e, sú to členské štáty, ktoré rozhodujú. E, my by sme boli za to, aby sa to ponechalo na úrovni členských štátov, ale chceme, aby sa posilnila spolupráca medzi členskými štátmi, medzi regiónmi. Uh rad, radšej by sme sa ubrali cestou regionálneho systému. A v piatich odsekoch hovoríme aj o našej diskusii e, na základe správy k, pestic- k naredeniu o pesticídoch. Hovoríme aj o celom súbore výnimiek článku 53. Mm, ponúkame 5 odporúčaní komisii. Ja si myslím, že sa nám podarila, podarilo dosiahnuť dobrý výsledok, slušný výsledok. Mm. Od začiatku sme sa snažili o úprimnú diskusiu, diskusiu ktorá by nevychádzala z nejakého ideologického zmýšľania. Skôr si myslím, že sme, sa chcel, že sme chceli byť odvážni, chceli sme sa pozrieť jeden druhému do očí, povedať si, áno, takéto sú skutočnosti, toto sú čísla, čo môžeme urobiť, ako postupovať. Um, Ešte chcem po jednu, jednu takú sprievodnú poznámku. Myslím si, že sa nám podarilo v rámci spolupráce dopracovať sa k darnej správe, ale niekedy som mal pocit, že si tu nastavujeme agendu a pozývame rečníkov na naše vypočutia a že často to bol často to bolo aj takým súbojom, pretože do toho vstupovalo veľa aktérov, inštitúcií. Um, a v tomto ohľade moja skupina zorganizovala osobitné vypočutie, zaoberali sme sa dosahom na životné prostredie, na zdravie, a, ale myslím si, že táto správa, ak sa pozrieme na všetko úprimne, tak si povieme, že ide naozaj o veľmi slušný výsledok a myslím si, že môžeme byť naozaj veľmi spokojní. Merci, Marc, donc de tes propos. Merci à vous deux. Ďakujem veľmi pekne vám obom eh, za našu prácu. No a ja teraz eh, navrhujem, aby sme začali s diskusiou. No a za skupinu SAD na 3-4 minúty Stáva slovo pani Talanta. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že Chcela by som poďakovať spravodajcom. My sme pripravení konštruktívne spolupracovať. Chceme, aby bola konečná správa dostatočne silná. Všetci vieme, že jedným z dôvodov zriadenia nášho výboru bol prípad s glyfosátmi. Musíme identifikovať všetky možné riešenia, aby sme sa do budúcna vyhli opakovaniu tohto problému. Tie dôsledky sú skutočne závažné a celý, celý autorizačný systém to stálo jeho dôveryhodnosť a myslím si, že uh, to poukázalo na negatívnu stránku a e, verejnosť um, jednoducho nedôveruje a že tá nedôvera sa týka aj e, vedeckých subjektov, preto pred nami stojí obrovská výzva. Máme svoju zodpovednosť, aby sme opätovne vybudovali túto dôveru a aby sme zabránili opakovaniu takéhoto škandalu do budúcna. Ja e, zdieľam mnohé z toho, o čom hovorí správa, najmä o tom, že treba zabezpečiť plnú nezávislosť a um, že proces autorizácie by mal byť transparentný. Treba plne uplatňovať princíp obozretnosti pri rozhodovaní sa, či či e, dôjde k autorizácii e, aktívnych látok a, a Ďalej podporujem aj znižovanie rizika a prá- príslušné právne aspekty. Ale Domnievame sa ešte, že by to bol dobrý efektívny nástroj na vytvorenie systém vigilancie po uvedení na trh, aby sme znížili riziko negatívneho dosahu na životné prostredie a zdravie a preto e, by sme mohli zakotviť podobné ustanovenia aj do smernice o e, udržateľnosti, e, na ktorej takisto pracujeme v tejto chvíli. Analizujeme si správu a budeme predkladať aj pozmenujúce návrhy. Chceli by sme zdôrazniť otázku konfliktu záujmov. Niekoľkokrát sme počuli o možnom konflikte záujmov počas postupu vyhodnocovania. Musíme posilniť transparentnosť e, v rámci celého postupu aj e, e, v rámci screeningu, v rámci vyhlásenia o záujmoch mm, Mm, musíme sa zabezpečiť, že v rozpočte bude dostatok prostriedkov na to, aby sa autonómne dokázali vyhodnocovať pesticídy. Mm. Pokiaľ ide o E, subjekty inde v Spojených štátoch e, či Kanade, tak je, je zrejme, že, že sú rozdiely e, medzi krajinami. Napríklad v Kanade viac ako 500 ľudí pôsobí v rámci vyhodnocovania PPP, zatiaľ čo EFSA má len 50 pracovníkov na to, aby sa venovali sektoru pesticídov. Čiže preto je dôlež- aj, aj, tak, aj takéto hľadisko je dôležité, um, pokiaľ ide o transparentnosť. Mm, myslíme si, že existuje dobrý dôvod uh, Máme tu teda systém, dvojkrokový systém EÚ a národná úroveň, ale ak naozaj chceme pristúpať k tomu seriózne, ak naozaj, tam, ak, ak naozaj chceme eh, zapojiť štúdie do vyhodnocovania, Mm, no už v, v reálnom e, živote um, sa nevyužívajú aktívne látky, to znamená, že tento dvojúrovňový systém môže nechtiac e, opomenúť e, epidemiologické výsledky, pretože tie nie sú súčasťou hlavnej, hlavnej časti. Takže toľko z našej strany. Tešíme sa na spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem. Merci beaucoup, Madame Gdelang. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Slovo teraz dostáva pani McIntyre za skupinu EKR. Thank you. Um, Ďakujem veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Počuli sme už mnohých expertov, predstaviteľov orgánov a zainteresovaných strán. V priebehu mesiacov našej práce. No a dôvodom, prečo sme ich pozvali, je, aby sme si vypočuli ich názory, aby sme im položili otázky, aby sme získali odborné poznatky. To boli názory, ktoré môžu poskytnúť len ľudia, ktorí sa tým každodenne zaoberajú. Avšak z návrhu tejto správy myslím, že sa dal napísať, preto než sme si vypočuli hocikoho, ten text je, je veľmi selektívny a mnohé z vystúpení sa tam vôbec nezohľadňujú a preto mám obavy, že tento spravodajcia povedali, že tento, táto správa je východisko pre našu prácu. No ja si však nemyslím, že náš systém je dokonalý a dá sa výrazne zlepšiť. Môžeme zlepšiť transparentnosť, ktorá treba povedať. Komisia to už urobila tým, že podnetila revíziu všeobecnej legislatívy o potravinách a chce vykonať refit 11.07. Tiež podporujeme regulačný rámec, ktorý vyduje nové inovatívne látky a poľnohospodárske metódy, ktoré by znížili použitia pesticídov a potrebu použitia zastaralých technológií. No a pozvaný, pozvaná expertka Francesca Aktuber z Greenpeace povedala, to bolo na poslednom vypočutí zatiaľ, že nie sú to chyby legislatívy, ktoré treba riešiť, ale sú to zlepšenia implementácie, ktoré sú potrebné že podľa návrhu tejto správy mnohé stavebné bloky nášho systému sa skutočne oslabujú alebo dokonca opisujú ako nevhodné. Otázky, o ktorých sa neustále hovorí, ako systém spravodajských členských štátov alebo dokumentácie, eh, nedostatky systému rozdelenia do zón, ale mnohé z týchto sa objavujú opäť v správe. Napríklad odsek 50, kde sa hovorí, že opatrenia na znižovanie rizík nemali by byť v kompetencii členských štátov viac. Napriek tomu, že keď bolo dohodnuté nariadenie spolu legislátormi a bolo veľkou väčšinou v januári 2009 prijaté v parlamente, a tak rozdelenie kompetencií bolo považované za nevyhnutné, aby zmierňovanie rizík bolo prispôsobené rôznym prostrediam, postupom a metodám pestovania. Článok 48 podvedzujúcich údajov je tiež zavádzajúci, keďže správa 2018 Komisie pre ombudsmana prišla k úplne iným záverom a po revidovaní údajov pre 10 látok, čo kritizoval pán Európa, tak komisia dospela k záveru, že nie je potreba stiahnuť povolenie pre žiadny z týchto, žiadny z týchto látok. Takže názory a poznatky expertov, ktorí agentúr a inštitúcií, ktorí implementujú systém, ktorý je najprísnejší na svete, nemôžeme ignorovať tak, ako je to v návrhu tejto správy. Takže ja predložím pozmejúce názory na to, návrhy na to, aby som tieto výhrady odstránila z hľadiska EKR. Treba dosiahnuť vyvážené stanovisko, vyváženú správu, tak aby sme mohli podporiť závery práce tohto výboru. Ďakujem pekne pani Rís za ALDE. Ďakujem pekne, pán predseda. Po 8 schôdzach mám pocit, e, že vypočutie 14 expertov, ja som to neratala, ale bar nám to povedal, tri misie v zahraničí. E, nemám rovnaký názor ako pani McIntyre, mám naopak pocit, že správa, ktorá nám je predkladaná, o ktorej teraz hovoríme, je naozaj vynikajúcou základňou, vynikajúcim základom pre ďalšiu prácu. Ja to rada schválim ako tým spravodajkyňa celej skupiny liberálov. Čiže každý z nás sa snažíme e, vyrovnávať e, názory plusové a minusové e, v našich skupinách. Sú to často citlivé otázky, o ktorých tu hovoríme Čiže celé je to dôsledkom tej ságy s glyfosátom. Táto správa je veľmi e, kvalitná, pretože e, tie krehké rovnováhy aj dosť odráža, ktoré sa naprieč politickým e, spektrom prejavujú. A tiež vznikla taká dynamika spájania, už keď sme hlasovali o správe pána Poka pred pána Poca v plene prednedávnom taktiež eh, sa to týkalo pesticídov, veľkou väčšinou eh, bola schválená takmer jednomyselne a ja by som rovnaký výsledok eh, prijala aj našim dvom spoluspravodajcom. No ale je tu určité riziko nejakej neutralizácie, teda že vytvoríme dokument, ktorý bude taký nič nehovoriaci, nebol by prvý, e, že nakoniec nepovieme nič, e, takže naozaj takto nepostupovať. Čiže bude teraz závisieť od našej schopnosti e, výjsť v ústretí kompromisom. Áno, každý by možno povedal viac o bode A alebo o bode B, nie, ale je dôležité, aby naozaj ten dokument mal svoju povednú hodnotu. Ja e, som to už hovorila viackrát, napríklad e, podporili to aj expertovia, že to dvojaký systém z e, schvalovania, teda EFSA a potom členské štáty, e, že takéto dve úrovne schváľovania, to je niečo, čo je nevyhnutné. Európsky parlament to schválil v roku 2009, keď sme vyrokovali s radou a tak ďalej. A teraz úplne text, ktorý má 10 rokov, vyprázdniť. E, toto naozaj e, bude kontraproduktívne. Ja chápem tú obozretnosť, ja som téma spravodajky nechápem, chápem, akí sú obozretní spolupracovia. Bart povedal, evolúcia formou revolúcie, e, evolúcia skôr než revolúcia. Toto je naozaj pragmatizmus, ktorý je konštruktívny a ktorým sa musíme, musíme uberať. Kto to povedal? A ja som myslel, že to povedal Bart, ale uh, s tým súhlasí. Dobre, Povedal to pán Linc, nevadí. Uh, takže uh, tie e, veci všetky tam sú, možno e, nadražajú presne vaše e, priority, ale všetky tam sú princíp obozretnosti, naozaj kľúčový, tam sa zhodneme, keď existuje nejaká mm, neistota na vedeckej úrovni, tak tento princíp je potrebné uplatňovať za každým. Od 6. oktobra sa to bude diať na bruselskej úrovni, v Valonskom regióne to robíme už 4 mesiace v súvislosti s glyfosátom a tak ďalej. Prvé predloženie 18 mesiacov, ehm, Taktiež sú tu látky, ktoré sú súčasťou, ktoré sú zložkami. Tieto postupne tiež možné uvoľňovať e, zase v ruka v ruke a v súlade s princípom obozretnosti. možno, že aj výklad tohto slova e, sa dosť e, líši. A potom tu máme ďalšie zložky, ktoré e, sa v glyfosáte nachádzajú. Momentálne sú ešte stále predmetom vyhodnocovania. Kladiem si otázku prečo a kým. Ehm, Bart to tuším už povedal. Pýtam sa teda, prečo zoznam tých zložiek, ktorých využitie bude zakázané, teda ten negatívny zoznam, prečo je prázdny. Ja som to povedala v úvode, nebola som jediná a situácia je stále rovnaká. Pričom sa plánuje obsahuje, je to článok 27 eh, nariadenia. Eh, možno zástupca komisie mohol povedať, eh, aké má zámery komisia v tejto súvislosti, v súvislosti s týmto negatívnym zoznamom. Za parlament môžem povedať, že sme vyjadrili v bode 52 e, svoj e, názor veľmi jasne. A potom e, technické otázky. Áno, e, chemické e, zložky ako synergistické e, látky a tak ďalej, teda takéto zložky e, musia byť e, schvalované podobným spôsobom ako aktívne látky v rovnakom alebo podobnom postupe. Zase opakujem, prečo takéto omeškanie pri tom schvalovaní, pán predseda? Je tu nejaký problém s tlmočením, tuším? Pani McIntyre Maguire. Ja som skúšala tri, tri um, sluchadla, mm, ale bohužiaľ uh, nepočujeme poriadne anglické tlmočenie. Trying, trying to understand. So. Est-ce qu'il y a un technicien qui peut sauver Madame McIntyre je tam veľmi zlý zvuk. Áno, pani McIntyre, videli sme vašu zhrozenú tvár, keď uh, ste prestali mať schopnosť uh, celú tú výmenu uh, tu uh, sledovať. Mm, problém však nebude v sluchadlách, hovorí pani McIntyre, problém bude v mikrofóne, v tlmočníckej kabíne. Takže máme test, e, výmena mikrofónov v kabíne, už je to oveľa lepšie. Dobre, dobre, vyriešilo sa to v kabíne, výborne, takže môžem pokračovať? Áno, nech sa páči, pani Rís. Dobre, super, takže nadviažem tam, kde som e, skončila a pokúsim sa to aj teda uzavrieť. Dúfam, že mi toto škrtnete z rečníckého času. Takže e, prečo takéto omeškanie, sa pýtam komisie, pokiaľ je to schvalovanie, my to požadujeme v našej správe. A na záver, pán predseda, ja samozrejme som e, za e, bod 62 64, e, kde sa hovorí o tom, že členské štáty často využívajú to urgentné konanie nadmieru a tiež chceme, aby komisia lepšie kontrolovala a poupratovala to, ktoré sú tie e, naozaj práve výnimky a ktoré nie. Nebudem uvádzať príklady, už som to urobila v prípade dvoch konkrétnych látok, chloropikrin a chlorfiripos, to sú látky v Belgicku. Takže e, nedodržanie e, princípu integrovaného potlačenia, teda používanie e, umiernené e, iba e, v prípade potreby. Toto máme v 71. To je naozaj centrálny argument, veľmi kľúčový. Takže tam predložím pozmeňovacie návrhy s tým, že chcem, aby táto otázka bola, bola prioritná, pretože si prioritnou byť zaslúži. Ďakujem. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie, pani Rís, veľmi jasné. A teraz dáva slovo pán Omar Žiza GUE. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem. Po tom škandále s glyfosátom a e, vzhľadom na Monsanto Papers sme vytvorili tento osobitný výbor pod názvom Pesticídy, aby sme vyšetrili, ako glyfosát bol e, zo strany nemeckých orgánov a EFSA vyhodnotený predtým, než bol reautorizovaný napriek všetkým tým vedeckým varovaniam, pokiaľ ide o jeho nebezpečnosť. No a očakávali sme od nášho výboru, že preskúma tam možné napojenie na lobby, teda konflikt záujmov a to, že celý ten postup bol netransparentný, že ho, celý ten postup mali vlastne v rukách producenti pesticídov. Počas celej našej práce sme opakovane konštatovali, že tieto otázky uh, ešte neboli vyriešené. zďalekanie. A vidíme, že ten postup povolovací autorizácie pesticídov e, je e, stranný, teda nie je objektívny, pretože vychádza do veľkej miery zo štúdií a argumentov, ktoré poskytuje samotný e, producentský priemysel, ktorého jediným cieľom samozrejme, a to vieme, je, aby tá autorizácia prebehla úspešne, bez ohľadu na rizika, ktoré v sebe tieto pesticídy skrývajú. A tak napriek, napriek tomuto všetkému e, s mojou skupinou e, sme prekvapení, sme prekvapení, že tak málo toho je obsiahnutého e, v tej správe o tomto konflikte záujmov, že sa tam vôbec nehovorí o Monsanto Papers ani slovo, že je tam toho veľmi málo, pokiaľ ide o tie konflikty záujmov a pokiaľ ide o to, ako celý ten kvalací postup kontroluje priemysel. Tiež som prekvapený, ako slabé sú tie odporúčania obsiahnuté v správe. Pokiaľ ide o reálnu kontamináciu pesticídov, pokiaľ ide o ten koktail a vplyv tých všetkých zložiek, naozaj málo o tých kumulovaných dlhodobých vplyvoch všetkých pesticídov, ktoré sa v prírode používajú už 10 ročia. A Musím vám povedať, že eh, som skoro spadol zo stoličky, keď eh, eh, som si prečítal bod 44, ktorý sa týka glyfosátu. Nuž, čo sa tam uvádza v tej 44 Mechanizmus vedeckej, vedeckého poradenstva má systematicky preverovať všetky disponibilné štúdie, pokiaľ ide o karcinogénnosť eh, zložiek eh, glyfosátu a konať eh, ako mediátor medzi zainteresovanými aktérmi s cieľom pripraviť všetky budúce rozhodnutia, pokiaľ ide o obnovenie povolenia glyfosátu. No už nie som si istý, že toto zodpovedá očakávaniam našim, našich občanov, tých miliónov občanov v tejto otázke. Čiže, aby som to uzavrel, nič v tejto správe, čo by nám umožnilo eh, zlepšiť situáciu, teda spoločnosť bez eh, omniprezentnosti eh, chemických látok, teda že sa musíte tak povediac otráviť, aby ste sa najedli na prospech zopár výrobcom veľkých eh, firiem, eh, hoci tu máme určité eh, tragické skúsenosti s určitými látkami, pripomeniem iba ako napríklad azbest. E, takže naozaj e, sa nemôžeme uspokojiť e, s takouto situáciou. Súčasná situácia naozaj nie je uspokojivá, tá správa nie je uspokojivá pre našu skupinu a chceme ju vylepšiť našimi pozmeňujúcimi návrhmi. Aby som to uzavrel, ak máme naozaj bojovať, bojovať za zdravie ľudí, za zdravie planéty, v duchu kompromisu, áno, rovnováhy, o ktorom sa hovorilo, ten duch e, kompromisu, tak to už je vlastne e, duch porážky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zostal slovo pán Pedičiny, EFDD. Grazie, prezident. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade ďakujem správodajcom za prvý návrh, ktorý ale už e, obsahuje mnoho z tých prvkov, ktorými sme sa zaoberali počas našej práce a ktoré považujeme za nevyhnutné. Je nevyhnutné, aby autorizácia používanie pesticídov um, rešpektovali určité kritéria. Nedokážeme alebo nemôžeme uviezť na trh nebezpečné produkty a potom očakávať, že sa budú bezpečne využívať, keď neexistuje ani systém vigilancie, ktorý by, ktorý by fungoval tak, ako má. Ja som sa rozprával s mnohými poľnohospodármi, ja som sa uh, pokusil ísť aj kúpiť e, takýto prípravok. Môžete kúpiť koľko chcete v glyfosátu, Roundup, e, môžete ho využiť ako chcete, bez kontroly. Čiže realita vyzerá presne takto. Je zaujímavé, že v Európskej únii sa pesticídy nazývajú fitofarmakami. A fitofarmaka e, sa autorizujú po dlhej fáze vedeckého skúmania ehm, a následne e, sa liečiva, alebo tie farmaka aj kontrolujú. Existuje systém farmakovigilancie, no ale o pesticídoch nevieme nič nevieme nič ani o expozícii polnohospodárov. Predstavte si, že občania sú, sú vystavení tomuto všetkému bez toho, aby o tom vedeli. Ehm, nejde len o to, že ide aj o potraviny, ide aj o to, že pesticídy sa nachádzajú vo vodách v oblastiach, kde žijeme. Problém teda nie je len v tom, že na trhu sú pesticídy, ktoré sú nebezpečné. To je fakt, to je skutočnosť um, sú kar- kar- karcinogénne a okrem toho je problém aj v tom, že e, populácia nie je informovaná. Hovoríme ľuďom, ľuďom sa hovorí jedzte ovoci a zeleninu, ale málo ľudí vie, že ovoce zelenina môžu obsahovať takéto nebezpečné látky pre ich zdravie. Čiže mm, e, čokoľvek e, je zamorené takýmito jedmi, to treba jednoducho regulovať. Treba niečo urobiť. Ešte k dovozu vedených prípravkov, ktoré pochádzajú zo z území mimo Európskej únie. Áno, aj tu treba postupovať nejakým spôsobom, pretože neexistuje, že my sa tu budeme snažiť, budeme, budeme mm, zabezpečovať a budeme sa snažiť zagarantovať bezpečnosť pri a potom len pasívne akceptujeme, že na naše územie vstúpia produkty, ktoré budú obsahovať e, mm, množstvo, ktoré budú obsahovať množstva, ktoré je neľahké skontrolovať polnohospodári vlastne trpia aj nekalou konkurenciou, pretože nedokážu voči tomu bojovať. Automaticky sú teda nútení využívať fitofarmaka, aby vôbec dokázali zotrvať na trhu, aby sa udržali. Preto treba túto, tento problém zkrátka treba riešiť. Už, už je to nie je to nový súboj, nie je to nový problém, takže urobíme všetko, čo v našich silách, aby sme predložili príslušné podmienujúce návrhy. Ďakujem veľmi pekne. Za pán Lazo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, samozrejme, že chcem poďakovať spolu pravodajcom. Je to zložitá téma, všetci to dobre vieme. Tie vypočutia, ktoré sme mali, informácie sme získali za tie mesiace. E, mali sme po nich byť múdrejší, ale nie je to úplne tak. E, chcem uvítať to, že pani Linsa Stas v závere e, zverejnili zoznam osôb, s ktorými sa stretli, či už to mimovládky, inštitúcie alebo lobbysti. Ďakujeme za túto transparentnosť. Pán Andriu, vy ste pripomínali viackrát všetku našej práce, že je to výbor, ktorý by vznikol preto, lebo je tu problém. A Naozaj sme sa zaoberali celým tým eh, procesom. Táto správa má ukázať na eh, tie chyby. Ja si myslím, že mnoho otázky ešte neboli vyriešené a chcem eh, sa venovať hlavne dvom bodom. Poprvé, v závere správy sa vôbec nespomínajú polnohospodári. To sú tí prví vystavení týmto fitosanitárnym produktom glyfosát, to je naša hlavná téma. Myslím si, že Monsanto Bayer Dozvedel som sa nedávno, že majú nový substitučný produkt, ktorý by zrejme mal do 2-4 rokov byť eh, na trhu. Zistil som to od predsedu e, Veľkého panského družstva, e, že takáto snaha je, takže e, ďakujeme ekologom, ktorí takýmto spôsobom prispievajú. Teraz by som chcel teda sa vráti tým polnospodárom, takže tí sa tam nepomínajú a tých tam, tých tam musíme uviesť. A teraz e, e, celý e, proces schvalovania je potrebné aby eh, všetky dostupné fakty boli pri rozhodovaní eh, zohľadňované. A pokiaľ ide o schváľovanie látok v Európe, je ten proces eh, najprísnejší celosvetovo, ale na čo to máme, ak tu dovážame z krajín, kde tie normy schváľovania nie sú rovnaké ako tie naše. Čiže na čo byť drakonicky, pokiaľ ide o povolovanie a využívanie glyfosátu, keď budeme dovážať naozaj v obrovských množstvách eh, pomské výrobky z Brazílie, Kanády, z USA, z Nového Zélandu eh, vďaka eh, slobodnej, slobodnému obchodu. Hoci oni nebudú rovnako prísni ako my. To sú dva aspekty, ktoré chýbajú z diskusie mm, a musia byť teda aj súčasťou tejto správy a našich záverov. Ďakujem Ďakujem pekne, ďakujeme pekne, pán Luazo. V tejto fáze diskusie ešte než eh, dám eh, všetkým poslancom slovo. Ak dovolíte, poviem nasledovné. Dívam sa na pána Omaržiho, ktorý bohužiaľ odišiel, ostar jeho smerom, ale máme tu kolektívnu prácu, e, ktorá je v určitom rámci. V úvode sme zadefinovali a schválili kolektívne o určitých úlohách, určitej misii a v rámci tejto misie pracujeme, čiže samozrejme niektorí sú viac za, niektorí sú viac proti a tak ďalej, ale o to nešlo. Išlo o e, revíziu eh, toho autorizačného procesu uvádzania eh, na trh. Čiže nemáme na starosti eh, nejaké konkrétne veci ani dohody o voľnom obchode. My tu neposudzujeme, všetko to samozrejme jedno s druhým súvisí. Ale toto nebola súčasť nášho mandátu, našej misie. Čiže naozaj je potrebné si uvedomiť, o čo v našej kolektívnej práci ide. Inak sa môžeme vrátiť e, do bodu 0 a začať od znova. Čiže len som chcel znova zaramcovať e, tú našu prácu, kde sa nachádza. Máme tu veľmi jasný rámec, e, veľmi jasné kroky a všetky tie práce, ktoré prebehli, áno, samozrejme nemohol byť každý všade, ale ide o takúto kolektívnu snahu v jednotlivých etapách, vypočutia tu a tak ďalej. Áno, samozrejme, že sú tu prepojenia na polnohospodárstvo a tak ďalej, ekonomické faktory, environmentálne a tak ďalej. Keď sa stretávame s jednými, s druhými, ty povedia, ale čo, e, karcinogénnosť a tak ďalej. Každý jeden prvok e, musí vstúpiť do tej, do tej diskusie. A je to taká komplexná, komplexná práca. Vypo, e, vypočutia, účasť na nich, kto aj nemal možnosť tam byť, e, tak si prečítajte tie zápisnice. Naozaj vás vyzývam, máme to na stránke, istomaticky tam pribúda a tam naozaj e, máme vyčerpávajúci zoznam všetkých tých, všetkých tých poznatkov, ktoré, ktoré sme dospeli. Takže prosím, nenapadajte tú našu prácu, hovoríte, že budete veľké pozmávacie návrhy, ale uh, tie sa budú uberať všetkými smermi, prosím. Uvedomte si, aká je misia nášho výboru a aká práca tu už bola odvedená a že na nej je potrebné stavať. Ak chceme mať e, naozaj zodpovednú správu, výsledkom má byť zodpovedná správa, keďže tie výzvy sú obrovské. Tá naša správa musí dostať tým výzvam, ktoré tu máme. Zodpovedná správa, o túto nám ide. Takže prosím, kolegyne, kolegovia, toto si uvedomte. Áno, ambiciozná správa, lebo je tu obrovská výzva pred nami. Ide o e, zaručenie e, verejného zdravia v Európe. Čiže Samozrejme, že sú tu v prvom rade tomu vystavení tí polnospodári a potom to ďalší, ktorí využívajú tie molekuly, e, čiže ide o vidiecké oblasti, meské a tak ďalej, čiže využívanie glisatu, glyfosatu, pardon, vystavenie e, rôznych osôb, e, možno niekedy viac, niekedy menej a samozrejme, že musíme naše rozhodnutie tu v tomto záujme urychliť. Takže teraz e, dám e, slovo ostatným poslancom, pani Delae, ako prvá, ktorá nie je nová spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, že ste ten rámec a tú misiu nášho výboru zopakovali. Naozaj tá misia to bolo analyzovať a nie nejako vyšetrovať, prešetrovať. Ja sa teším z tej práce, ktorú sme odvedli a naši spravodajcovia, hlavne sú to naši poberateľov kolektívna, kolektívna práca. A naozaj nepochybujem, pokiaľ ide o mm, nejaké naše schopnosti. Ja som presvedčená, že bez ohľadu na naše politické presvedčenie e, všetkých nás vedie e, tá zodpovednosť za ochranu zdravia našich občanov tých 500 miliónov občanov Európy, ktorých e, tu zastupujeme. Často sa však líši tá metóda. Nie je to teda merito veci, ale tá metóda. A pokiaľ ide o tú metódu, otázku metódy, naozaj naša práca nám umožnila e, spoznať sa, lepšie pochopiť, e, e, aké sú tu záujmy v hre. A toto celé je teda výsledkom našej istej spoločnej práce, prepojenia našich zámerov, stanovisk a tak ďalej. A teraz je dôležité, aby aj ten výsledok našej práce e, bol na úrovni tých víziev, ktorým tu čelíme. Ja tu mám také štyri témy, ktoré by som chcela e, načrtnúť. Prvá vec, pani Rís na to už poukázala. To je otázka takej ambivalentnosti. Na jednej strane odpovednosť komisie, pokiaľ ide o aktívne látky a potom e, konkrétne udelovanie povolení, udel, uvedenie na trh zo strany členských štátov. Taká dichotómia. je potrebné, aby sme našli istú alternatívu aby sa vrátila dôvera v celý tento európsky proces. A tým sa dostávam k otázke minoritného používania, teda výnimky e, z autorizácie uvedenia na trh. Ja viem, že ich je priveľa, súhlasím, ale musím asi klásť otázku, prečo máme takúto situáciu. A často je to preto, lebo otázka takéhoto využívania je výsledkom otázky, ktorú sme neriešili e, nejakými anticipatornými e, mechanizmami, pokiaľ ide o výskum, vývoj jeho financovania a tak ďalej. Preto sme sa dostali do tejto situácie už v niektorých členských štátoch, kde je e, tá výroba taká, aká je. Preto tam musíme mať určité výnimky a je potrebné túto medzeru zaletať a dobehnúť, čo sme zameškali. A potom vzájomné uznávanie. Uh, Áno, produkty na základe glyfosátu sú krajiny, eh, ktoré 600 produktov uvedú na trh, iné iba 60 ročne takýchto schváľovaní. Áno, eh, čiže eh, je potom mestu klas určité otázky. A vzájomné uznávanie, tam sa musíme viac pohnúť vpred. Sú tu možno nejaké nápady, ja nejaké možno uvediem, ale o tom budem musieť hovoriť. Napríklad, pokiaľ ide o tie oblasti zemného uznávania. Komisia alebo EFSA by mohla vychádzať z agentúr, ktoré sú referenčné a nie v členských štátoch alebo agentúry členských štátov. Tu by som to uzavrela, lebo samozrejme musím nechať priestor aj kolegom, ale myslím si, že Máme pred sebou obrovský kus práce, je to naša kolektivná zodpovednosť, e, naozaj uvedome si, o čo ide. E, my tu nie sme ani sudcovia, ani prokurátori, ani žalobcovia. Naozaj musíme konať v kolektívnom záujme e, miliónov občanov, ktorých zastupujeme a ktorých zdravie musíme chrániť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Dorfman. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ja myslím, že celkovo je správa zaujímavá a dobrý základ a zhrnutie práce v ostatných mesiacoch. Ja by som sa chcel vyjadriť stručne dvom trom bodom. Poprvé, a to už hovorila a práve povedala aj moja predrečníčka, e, výnimky v rámci článku 53, to sa dá samozrejme kritizovať, ale e, myslím, že pohľad na štatistika na to, ako často štáty uplatňujú článok 53. To nestačí, treba eh, sa spýtať, prečo sa uplatnil článok 53. No a o tom prídeme na to, že bohužiaľ v posledných rokoch eh, sme doviezli škodcov celého sveta. Známe sú rôzne mušky, No a keď nemáme žiadne účinné a nemáme účinné látky v Európe na boj proti takýmto škodcom, no a preto č- členské štáty museli uplatniť článok 53. Ja by som bol rád, keby sme sa trošku presnejšie pozreli na to, prečo sa uplatnil článok 53, aké sú dôvody. No a teraz nie k článku 53, ale teraz k bodu 53 správy, to som nie celkom pochopil, v tomto bode sa píše, že pre biologické účinné látky majú platiť rovnaké e, pravidlá ako všetky, pre všetky ostatné. Ja som bol pred dvoma rokmi spravodajca na tému Low Risk Pesticides a nepamätám si, že by sme to žiadali. My sme žiadali vtedy opak, aby v prípade biologicky účinných látok sme našli zjednodušenú cestu uznávania, aj rýchlejšiu, tak eh, ako eh, zbytku správy sa to tu eh, správne poukazuje na to, že pre low-risk pesticides potrebujeme nájsť zrýchlenú cestu schvaľovania. A ja by som chcel spravodajcov požiadať, aby si na to ešte raz presnejšie pozreli. Možno to nejaké nedorozumenie. A ešte posledná vec k spravodajským členským štátom. Myslím, že tu je tiež taký malý rozpor. V niektorých bodoch správy sa hovorí a stiažujú sa, že len málo členských štátov sú spravodajcami, ale v ďalšom bode sa žiada, že aj členský štát sa žiada o spravodajcovstvo, je dôležité, aby boli e, zaistené predpoklady v kvalitatívneho, z kvalitatívneho hľadiska s tým úplne súhlasím, ale otázka je, či všetkých 28 členských štátov spĺňa predpoklady na to, aby mohli pracovať správu. To znamená, či tá koncentrácia, ktorá tu dnes je, mm, nespočíva aj v tom, že štruktúry v niektorých členských štátoch sú lepšie vybudované ako v iných. A EFSA si vyberá práve tieto členské štáty ako spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Dorfman. Slovo dostáva pani Hojbuš. Pani Hojbuš. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne spravodajcom. V tejto správe sú uvedené mnohé veci, ktoré samozrejme nás potešili. Hlavne spoločne sa uznáva, že v rámci nášho nariadenia o pesticidoch sú niektoré slabé stránky a tak v samotnom nariadení, ako aj pri implementácii, aké je to najlepšie nariadenie na svete. Nemôžeme sa s tým len tak uspokojiť. Uznáva sa tiež, že je to centrálny problém, že orgány a úrady pri povolovaní sa spoliehajú na štúdie priemyslu, ktorý vyrába pesticídy, ktoré same, sami, same zadali. No a v tejto správe skutočne sa hovorí jasnými slovami. Glyfosát je príkladom, no a postup príslušného úradu z Nemecka bol taký, že nebol korektný, bolo to neakceptovateľné a ja som veľmi rada, že v správe som sa dočítal, že sa to uznáva a to sú práve tie chyby aj pri implementácii, kde musíme pomôcť. Aj k tomu tam je napísaných viacero vecí, ale to samozrejme ešte nestačí práve keď sa nachádzame v takej situácii ako v prípade glyfosátu, e, kde sú tiež veľké e, vedecké e, rozpory v tom, či je to karcinogéne alebo nie. My na výbore tiež nenájdeme na to riešenie, ale vlastne tam sme v situácii, kde sa nedá hovoriť o tom, že sa to povoluje na základe vedeckých poznatkov, pretože vedecké poznatky sú rôznorodé, no a treba aj v tomto prípade hľadať riešenia, pretože v takýchto patových situáciách sa často stáva, že občianská spoločnosť sa nedokáže presadiť proti záujmom priemyslu. To už sme videli aj v minulosti, no a ja myslím, že ako zákonodárcovia musíme zaistiť, aby takéto patové situácie neprospech obyvateľstva a v neprospech zdravia ľudí nepôsobili a ja myslím, že je veľmi dôležité, aby štúdie priemyslu samozrejme boli verejné, to je tam aj uvedené, treba to preveriť, ale my musíme zaistiť, aby sme dokázali pracovať štúdie nezávisle od priemyslu. Najlepšie by bolo, aby priemysel platil do fondu, kde povolovacie orgány môžu zadať vypracovanie štúdiu, štúdií. Aj tu treba zaistiť transparentnosť a to, aby pred profilom štúdie, aby opred boli zverejnené, eh, aby keď sa objaví výsledok, ktorý možno nebude taký priaznivý, aby to nebolo len tak zametené pod koberec, takže tento princíp, priemysel, ktorý sám vykonával svoje štúdie, tomu sa treba postaviť úplne inak a ja som presvedčená o tom, že v tomto smere ešte predložíme pozmeňujúce návrhy. Ja to tak urobím, pretože tu sme sa ešte nedostali v tej správe, kde by sme sa dostať mali my keď chceme dostať naše zodpovednosti, ale musíme byť zodpovední aj voči našim našim polnohospodárom slovo dostáva pani Dornáno. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja ďakujem spoluspravodajcom za ich sprácu, správu a musím povedať, že som trošku sklamaná. Mám viacero pripomienok ja mm, som si položil viacero otázok pri čítaní tejto správy. E, mandát výboru bol analyzovať možné hrozby v prípade e, vedeckého, vedeckej hrozby, e, povolenia alebo obnovenia povolenia aktívnych látok, tak ako napríklad glyfosát. Prepačte, slovo riziko nebezpečenstvo sa tu vôbec neobjavuje, ako keby všetko išlo eh, k lepšiemu. Mm, tu obnove povolenie pre glyfosáty. Ja sa pýtam, prečo vôbec sme eh, dva mesiace pracovali v tomto výbore, pretože je v mandáte tohto výboru analýzovať a hodnotiť potenciálne konflikty záujmov eh, vo všetkých úrovniach procesu schvalovania. Mne je ľúto, ale konflikt záujmov ani raz sa neobjavuje v texte správy. Je toto slovo tabu, je tu nejaký tlak na to, aby sme sa nevenovali tejto téme, no a ani Monsanto, slovo Monsanto sa v tomto 15-stránkovom texte vôbec neobjavuje, no je e, tu škandál Monsanto Papers, ktorý ako keby pre tento výbor vôbec neexistoval. Ďalšie pripomienky. My sme venovali prakticky celé vypočutie otázke včiel, pričom slovo včela sa v tejto správe vôbec neobjavuje, eh, ako slova neonikotinoidy a, a žiadali sa, aby sa tu prijali smernice k týmto látkam. No a eh, Hovorí sa o smerniciach, ktoré má označiť všetko, ale nič nehovorí vlastne. Takže chrana včiel a o včelách sa vôbec nehovorí. No a ďalej SPP a či očividne podporuje požitie a použitie pesticidov. Prečo? E, nepovieme. Jednoducho pravdu je, náročné, aby sa tento model polnohospodárstva eh, zmenil, ak sa chceme vyhnúť eh, tomu, aby občania príjmali do svojho tela jedy. No, vo Francúzsku sa hovorí za 9 mesiacov 9 mesiacov práce eh, sme nič nedokázali, takže je ťažké zlepšiť situáciu, ak nedokážeme eh, analyzovať situáciu s použitím z tých právnych eh, slov pod tlakom lobby. Lobby, to je tiež slovo, ktoré sa v návrhu tejto správy ani raz neobjavuje. Eh, možno, pretože sú to práve oni, ktorí robia zákony. Ja predložím pozmeňujúce návrhy tak, aby tá správa zodpovedala mandátu, ktorý má tento výbor, pretože pre mňa zdravie našich spoluobčanov je dôležitejšie ako záujmy e, priemyselnej lobby. Ďakujem pekne, pani Dornáno. Pán Waits. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj keď je to prekvapivé, e, tak súhlasím s mojou predsedou rečničkou zdravie našich spoluobčanov musí byť tým hlavným motivom nielen nášho výboru, ale eh, celého povolovania pesticídov. To je jeden z poznatkov tohto vý, eh, výboru, že obchodné záujmy sa hodnotia vyššie ako zdravie našich spoluobčanov. Mm, ďalší dôležitý musí, to musia byť dopady na životné prostredie, či pesti, v rámci povolenia pesticídov a nie len priamy má dopad na nejakú rastlinu alebo na nejakého živočícha, ale aj dlhodobé účinky na biodiverzitu. Vidíme, že tieto otázky týmito otázkami sa hodnotiace postupy zaoberajú len veľmi malo alebo vôbec nie. A až potom, keď budeme hovoriť o ľuďoch a životnom prostredí, môžeme hovoriť o komerčných záujmoch. No a samozrejme, musia tu byť obchodné v centre pozornosti obchodné záujmy našich polnohospodárov, pretože eh, to súvislo s polnohospodárskou politikou, ktorú tu robíme. My musíme zaistiť, eh, že v rámci ďalšej SPP naši polnohospodári budú môcť si udržať eh, ceny za produkty bez použitia pesticídov, ktoré pokryjú ich náklady, pretože bez toho sa dostaneme do ťažkej situácie, potrebujeme spravodlivé ceny a až potom musíme zohľadňovať obchodné záujmy veľkých koncernov. Ja myslím, že si treba presne pozrieť, kde je tu nejaký stred záujmov, e, že priemysel nielenže zadáva štúdie, áno, je tam, v správe sa píše o zradení registra, keď už sa zadávajú štúdie, ale aj hodnotenie štúdií, aj to e, by mala vykonať OSA alebo naše potravinárske agentúry, ale nie samotný priemysel. Tu je celkom jasne konflikt záujmov, stred záujmov. My predložíme pozmeňujúce návrhy, ktoré sa budú týmto témam venovať a budeme sa snažiť ísť ešte o jeden krok ďalej, ako je znenie správy. A teraz ešte k vedeckým poznatkom tých málo nezávislých vedcov, ktorých sme my vypočuli, podľa mňa by sme ich mohli vypočuť aj viac, e, v jednom bode hovorili jasne, existujú nové toxikologické vedecké metódy, existujú nové, nový vedecký prístup aj k skúšaniu látok AF sa v niektorých oblastiach používa zastaralé metódy a používa tie aktuálne a ja myslím, že to si nemôžeme dovoliť v záujme zdravia našich občanov musíme používať tie najmodernejšie metódy a aj k tomu predložíme pozmeňujúce návrhy a ja celkovo dúfam, že sa nám podarí vypracovať dobrú správu a to, čo máme pred sebou teraz, to je taký dobrý základ, dobré východisko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Vajca. No slovo teraz dostane pán Klaus Berenta eh, v mene DG Sante za Európsku komisiu. Nech sa páči. Thank you very much, uh, Mr. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Na úvod by som rád poďakoval obom správodajcom za návrh správy. My sme si s veľkým záujmom samozrejme správu preštudovali, vítame ju a určite sa budeme zaoberať a vezmeme do úvahy aj zistenia, odporúčania, um, aj popri, popri našom vyhodnocovaní refit, uh, na ktorom pracujeme a ktoré by, malo, ktoré by sa malo ukončiť v prvej polovici roku 2019. V správe a v diskusii dnes sa objavilo niekoľko bodov, k ktorým sa vyjadríme, ale najskôr by som chcel uvieť, že súhlasíme so všeobecným postrehom e, s tým, že náš systém je najprísnejší, porovnaní so, e, najprísnejší vo svete, ale samozrejme, že nič také ako perfektný systém neexistuje a to je práve aj cieľom nášho refitu. Chceme, riešime, analizujeme miesta, kde by sa systém dal skvalitniť, skoherentniť, snažíme sa identifikovať všetky všetky oblasti riešime aj e, implementácie, jednotlivé otázky implementácie a vaša správa nám e, pritom veľmi pomôže. Pokiaľ ide o hlavný bod, e, respektíve čo, o to, čo sa odporúča v odseku 3, zdroje na úrovni členských štátov a príslušné kvalifikácie. Ja si myslím, že mám pravdu, keď poviem, Máme pravdu, keď hovoríme, že ide o jeden e, z kľúčových bodov, ide o slabinu systému a je to aj pôvod problémov, o ktorých sa hovorí, ako napríklad omeškania hodnotení, omeškania udelovania povolení, nefungujúce vzájomné uznávanie a Ehm, ide aj o povolenia v zmysle článku 53. Väčšina z nich sa týka látok, ktoré sú schválené a preto by mohli získať bežný, bežný súhlas. To znamená, že výsledok je taký, že členské štáty ehm, a EFSA zohrávajú kľúčovú úlohu. Týka sa to aj nás, Európskej komisie. A teraz reagujem priamo na otázku pani Rís, ktorá tu odznela, pokiaľ ide o safenery, synergizanty a iné a myslím si, že tá odpoveď, ktorú sme dali, už e, stále platí, pracujeme, pracujeme, máme už prvú verziu hotovú tohto materiálu a dúfame, že budeme môcť medzi vás prísť e, s týmto návrhom už čoskoro. Pokiaľ ide o synergie, synergizanty, tam, sme, tam práca ešte nezačala, ale ako náhle skončíme časť koformulantom, ko tak eh, začneme sa zaoberať aj inými kategóriami. Ja by som chcela zdôrazniť, že návrh komisie eh, na zmenu potravinovej legislatívy rieši podľa nás niektoré z bodov, ktoré tu boli nadnesené v návrhu správy. Dovolte mi pripomenúť zo pár prvkov. Napríklad, my sme navrhli, aby boli zverejné, zverejnené všetky štúdie na začiatku postupu, na rozdiel od eh, vášho odporúčania. A to preto, aby všetky zainteresované strany, akademická obec a iní mohli pozorne sledovať proces od samotného začiatku. A rovnako sme sa vyslovili eh, v prípade registra. Um, všetko, čo začne, by malo dospieť aj do svojho konca. Um, zaoberali, zaoberal, budeme sa zaoberať aj e, kvalitou štúdií. Opäť, ak dojde k prijatiu návrhu, tak už bude určite sa zaoberať aj prvkami, o ktorých sa tu hovorilo. My vítame, že parlament pracuje intenzívne na tomto návrhu a dúfame, že bude možné, aby sa parlament a rada dohodli na konečnej verzii ešte v rámci tohto legislatívneho obdobia. A v kontexte, v tomto kontexte navrhujeme navýšiť zdroje pre EFSU, pretože i to je jeden z bodov, o ktorom hovoríte, o, ktorých, o ktorom sa hovorilo počas vypočutí a hovorí sa o ňom aj v správe. Transparentnosť a riešenie, riadenie rizika. Upozorním na jeden z návrh, na, na ten nedokončený návrh e, cieľom, jeho cieľom je práve transparentnosť, a eh, bohužiaľ musím konštatovať, že k pokroku nedošlo. My na našej strane zverejňujeme zápisnice o zasadnutiach výboru bez toho, aby sme tam uvádzali, o ktoré členské štáty išlo. Ehm, zverejňujeme aj ehm, známe prípady um, postupujeme rýchlo, vytvorili sme špeciálne web stránky a tieto veci sa dajú prakticky sledovať v reálnom čase a podobným smerom sa budeme uberovať, uberať aj v prípade látok. Chcel by som zdôraznil to, čo bolo už uvedené. My si myslíme, že uplatňujeme ustanovenia, ktoré sa týkajú dosávania súladu v zmysle právnych ustanovení, to znamená, správ, uplatňujeme ich správne a rovnako sme tak konštatovali aj v správe o mucmanke vo februári a rovnako zdieľame aj zámer propagovať nízkorizikové látky a prípravky. Spoločne s expertmi z členských štátov sme pripravili akčný plán, ktorý obsahuje 40 krokov na podporu nízkorizikových prípravkov a látok. Mm všetky kroky už e, skompletizované boli alebo budú čoskoro, ale ide pochopiteľne o prácu, ktorá, má, ktorá bude pokračovať. Ale predtým, než budeme môcť e, vyhlásiť látku za nízkorizikovú, bez na jej pôvod, treba ju veľmi podrobne preskúmať, aby sme mohli dôverovať tomu, že naozaj ide o nízkorizikovú látku alebo prípravok. Súhlasíme s tým, e, čo bolo podľa hodne článku 53, naliehavé e, e, autorizácie. Mm, komisia nedávno posilnila skrutinium tým, že žiadala o stanovisko od FC, žiadala o odôvodnenie niekoľkých, e, odôvodnenie niekoľkých naliehavých schválení v súvislosti s neoniko, neonik, neonikotinoidmi a e, zistili sme, ehm, že zhruba v troch štvrtinách eh, boli kritéria naplnené a bohužiaľ ehm, v jednej tretine týchto notifikácií sme našli chyby, takže sa tým budeme zaoberať. Tešíme sa na vašu záverečnú správu a sme k dispozícii. V prípade potreby sa môžete na nás samozrejme obrátiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No a slovo teraz opäť dostanú naši dva spoluspravodajcovia, aby uzavrali diskusiu. Pán Lins. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja to poviem veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne za konštruktívne návrhy k našemu spoločnému návrhu správy s kolegom Stásom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu ohľadne mnohých pozmeňujúcich návrhov, ktoré iste môžeme očakávať. Ja na konštruktívnych príspevkoch tiež vidím, že tá rozpráva sa dá na niektorých miestach ešte zlepšovať kolegom. Chcem povedať, že predtým, než po pozmeňujúce návrhy, aby sa zaoberali našim mandátom, pozerali sa presne na to, kam aby tie možné po, po, pozmeňujúce návrhy neprekračovali náš mandát. No a niektorí kolegovia zo správy vyčítali správy a veci, ktoré myslím, že tam ani nie sú uvedené, ale teším sa v každom prípade na ďalšiu spoluprácu hlavne s kolegom Stásom, s tiesňovými spravodajcami a so všetkými poslancami tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a slovo dostane teraz Bart Stás. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení kolegovia. Ide o taký prvý, takú, tú, takú prvú výmenu názorov. Uh, Niektoré z reakcií boli predvídateľné, niektoré reakcie ma prekvapili. Mm, obaja spravodajcovia sme sa zhodli na tom, že nás čaká ešte dlhá cesta, ale máme zhruba 2,5 mesiaca na to, aby sme sfinalizovali našu prácu. Budú predložené pozmenujúce návrhy. Uvidíme, Uvidíme, že ako to nakoniec dopadne. A Norbert hovorí, že eh, jednoducho, ak mus, musím sa zaoberať po, pozmenujúcimi návrhmi a ak budú pokrývať veci, ktoré sú mimo náš mandát, tak ich nebudeme dokázať akceptovať, aj keď, aj keď mnohé z nich by sa dali možno akceptovať v inom rámci. Mm. Pán predseda, vy sám ste povedali, že by sme sa mali pridržať e, vytýčeného rámca. Mm, samozrejme, e, ja, my by sme možno veľa vecí povedali inak, ale hovorím, riadme sa tým, čo bolo povedané, tým, aký je vytýčený rámec. Myslím si, že kon, do konca oktobra, respektíve do konca budúceho týždňa budeme vedieť lepšie, ako to bude vyzerať. Budeme mať skrátka lepšiu predstavu, keď dostaneme uh, keď dostaneme pozmenujúce návrhy, možno, že v rámci 2. oktobrovej plenárky by sme mohli zorganizovať zasadnutie s tými správodajcami a mohli by sme diskutovať o možných kompromisoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za vaše návrhy a za vaše za vaše závery. Ehm, dobre, Dobre, čo sa týka eh, tej flašky, tak to je na vás. No a ja myslím, že v rámci toho postupu, ktorý je pred nami ešte, tak my ešte nie sme ani zďaleka na konci cesty. Máme za sebou eh, prvú etapu, dôležitú, ale je to len, len tá prvá, eh, prvá etapa. Môžeme sa ďalej dohodovať. No a musíme všetci pracovať na tom, aby sme zlepšili eh, návrh naši spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia musia spolupracovať na to, aby všetko, čo sa udeje v budúcich týždňoch eh, do 11. októbra, eh, je lehota na predkladanie pozornúcich návrhov, treba, to bolo, dielo v rámci, ktorý sme, ktorým sa musíme všetci, všetci riadiť. No a to poviem, že máme veľké očakávania a požiadavky na kvalitu. Je to mm, samozrejme naša úloha, ale parlament a, naša, a náš výbor v mene musím povedať, že parlament zohráva veľmi dôležitú e, úlohu hlavne pre ľudské zdravie v tom kontexte, že pripravujeme e, legislatívny texta na obdobie roku 2021 až 2027 tak pre VFR, ako aj pre reformu SPP, témy, ktorými sa zaoberáme, e, dôležitý kontext kohézie a tak ďalej a tak ďalej. Ale špecifický e, postup, vidíme to v Európskej únii, veci sa ovplyvňujú, no a spôsobuje veľké problémy mm, medzi použitými prostriedkami, glyfosát sa tu e, citoval, a ľudským zdravím tieto elementy nás zavezujú, veľké očakávania, požiadavky od našej práce. Vlastne takže e, ja všetkých vyzývam, aby sme mali spoločne veľmi vysoké ambície, tak aby parlament veľkou väčšinou v januári hlasol za jasnú, jasné stanovisko, schvalovanie, pre schvalovanie chemických látok a účinných látok. Takže treba, aby sme si my verili v v rámci odbornosti našej práce lehota na pozmeňujúce návrhy je 11. októbra, čiže ešte je trochu času s ohľadom e, na komplexnosť práce a vyťaženosť vás a vašich e, kolegov 8. novembra 2018 sa bude hlasovať vo výbore a 6. decembra sa bude alebo hlasovacích návrhov sa bude hlasovať potom na, na výbore 6. E, no-, novembra a od decembra teda, a potom sa bude hlasovať na plenárke. No, ďakujem veľmi pekne e, za túto diskusiu a za jasné vyjadrenia. No a ešte raz ďakujem dvom spoluspravodajcom e, za dosiahnutie tohto prvého cieľa v rámci našej spoločnej práce. Ďakujem veľmi pekne. Toto je, uzatvára prvú časť e, našej komisie. Ak u mi to dovolíte, tak uvediem druhú časť našej práce. Máme dve časti. Prvá o smerniciach na predkladanie a schvalovanie žiadosti o schválenie aktívnych látok používaných v pesticídoch a druhá štúdia o briefingu, alebo to je briefing o dopade nariadenia na inovácie a alternatívny rozvoj prostriedkov na ochranu rastlín predtým, e, než dám slovo, alebo než sa predsedím ujme Frederik Ries, rád by som uviedol e, niečo k druhej štúdii, pretože e, niektorí z vás ma upozornili na kvalitu expertov, ktorý vypracoval túto správu. No a skutočne ja si myslím, že pán Lince dostane slovo, to, to, to požiadal. No a ja som so sekretariátom eh, zobral tým profilom, eh, takže ste ma upozornili na profil, takže skutočne my máme povinnosť požiadať o, o prehlásenie o záujmoch a za obsah máte vy úplnú, úplnú, úplnú, úplnú zodpovednosť, ale komisia musí byť presvedčená, presvedčená o kvalite vašej práce, pretože otázky nezávislosti, transparentnosti a nejakého konfliktu záujmov eh, to je v centre našej práce a musíme predísť nejakým nejasnostiam. Ja myslím, že treba predstaviť obsah vašej práce, ale eh, potom, keď táto práca eh, bude zohľadené v práce výboru, tak budeme musieť vás požiadať o deklaráciu eh, záujmov, eh, aby sme sa vyhli nejakým eh, pochybnostiam o objektivite práce, ktorú ste odvedli. No ale samozrejme, každý poslanec sa môže k tomu vyjadriť. No ale ja to chcem povedať ako predseda výboru, pretože je to moja zodpovednosť je to briefing, robíme eh, briefingy, tak eh, on sa riadi poriadkom Európskeho parlamentu. Eh, briefing nemusí mať výzvu na ponuky a existuje zoznam kabinetu ľudí, ktorí môžu sa vyjadriť k tým témam, ktoré sú požiadané. No a a už tam teda inštitúcie, agentúry zoradené v rebríčku. Ehm, ak nie je k dispozícii jednotka, tak môže osloviť dvojku. No a No a ten kabinet sa môže rozhodnúť, alebo teda, že E, niekomu e, postúpiť tú prácu delenú. No a to sa stalo e, v tomto prípade preč kamene číslo 1 odmietol návrh, kamene číslo 2 tiež a trojka akceptovala a návrh na briefing a poverili briefingom pána Mčada, ktorý zrealizoval ten briefing, takže toto je, bol rešpektovaný, rešpektovaný postup a protokol Eh, otázku zelených, povedal to, položil pán Stas ako spoluspravodajca. No a ja teda na záver budem, alebo potom do postupu budem a eh, nútený od vás požiadať o predloženie deklarácie záujmov. Takže to som chcel povedať na začiatku nášho zasadnutia, aby sme sa vyhli akýmkoľvek pochybnostiam. No a týmto vám ďakujem a ďakujem Frederik Riese za to, že sa ujme predsedníctva tohto zasadnutia, pretože ja bohužiaľ musím odísť. Je to výnimočná situácia, ale bohužiaľ nedá sa nič iné robiť. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Merci, Eric. Je voulais, avant de passer la parole à... Ďakujem pekne, pán predseda. Part STES eh, žiadal o isté vyhlásenie o konflikte záujmov, uh, čiže ak on má nejakú konkrétnu otázku, chce položiť expertom, tak mu dám rovno priestor. Ja tomu rozumiem tak, že pri vstupe do parlamentu táto osoba podpísala vyhlásenie, nemám kopiu textu, neviem presne o čo ide, ale zdá sa, že osoba uvádza, potvrdzuje svoju nezávislosť. Ja viem, môžem len povedať, keď sa pozriem na briefing, že obsahuje veľa vecí, ktoré mi nepovedajú pripadajú ako pomerne veľkú mieru nezávislosti. Mám, mám niekoľko príkladov. Na, autor napríklad hovorí, že v roku 2018 200 či 300 mm, látok e, prebehlo schváľovaním v, Európskom, v Európskej únie. Nie, nie, mm, roku 2008 to bolo 425. Eh, takisto autor ponúka aj tabuľku a zdrojom ktorého je EGPA a zároveň prostredníctvom práce nášho výboru a vzhľadom, a teda prostredníctvom otázky, ktorú sme zaslali komisii, ktorá sa týkala inej tabuľky, kde boli úplne iné číselné údaje, mm, Komisia odpovedala na našu otázku z 19. júna a číselné údaje boli úplne iné. Tie, ktoré boli obsiahnuté v odpovede komisie. Ja naozaj pochybujem, či vôbec autor používa, používa najnovšie údaje. Mohol by som pokračovať inými príkladmi, ďalšími príkladmi, odvolávkami, často vágnymi. Niektoré z nich sú 20 rokov staré, môžem to dať na papier všetko samozrejme, ale hovorím, hovorím teraz za skupinu, nie ako spolupravodajca. Môžem povedať, že máme, máme závažné pochybnosti ohľadne kvality e, tejto štúdie. Apelujem na kolegov, aby sa na to pozreli a mm, toľko z mojej strany v tejto chvíli. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ešte než dám slovo odborníkom pani Rivazi. Ja by som chcela niečo upresniť. Ja som videla to vyhlásenie tejto osoby, kde sa uvádza, že žiaden konflikt zájmov neexistuje, ale trošku sme to zisťovali. Zistili sme, že tento pán eh, chemik eh, pôsobil v sektore pesticídov v Británii, že riadil firmu, ktorá bola konzultantom, pokiaľ ide o mm, tento právny sektor a tiež bol regulatory manager e, v Perieš Chemical Industry, čo sa absolútne neuvádza v jeho vyhlásení. Máme tu aj e, zápis z jedného zhrnutia. Eh, firmy, kde bol tým manažerom, kde sa hovorilo o tabakovom priemysle a využívaní eh, pesticídov pri produkcii fačerského eh, tabaku. A toto všetko sú veci, ktoré sa tam neuvádzajú. Čiže hovoríme transparentnosť, transparentnosť, transparentnosť, žiaden konflikt záujmov, žiaden konflikt záujmov, žiaden konflikt záujmov. A potom to dáme nejakej osobe, ktorá svoj konflikt záujmov nevyhlásila, keďže sú tu firmy, ktoré úzko súvisia s ňou aj s pesticídmi. Takže ja to nebudem počúvať, čo bude hovoriť. Nebudem. Ak to nie je osoba, dobre, nech pracoval pre tie firmy, ale nech to povie Čiže museli sme sa pustiť do vyšetrovania v uvozovkách, aby sme zistili, pretože on to sám e, vo svojom vyhlásení e, neuvádza. Čiže ja mám nulovú dôveru e, voči jeho správe. Dobre, pán Staes, tieto vaše otázniky sme si zapísali, vaše spochybnenie, expert bude na vaše otázky, ale podľa postupu navrhujem, aby sme dali rovno slovo zástupcovi nášho tematického oddelenia A, pánovi Adolfovi Barberovi de Rosal, ktorý je uh, vedúcim tohto oddelenia a on bude môcť reagovať na viacero vašich otázok, čo sa týka postupu. E, takže máte slovo. Uh, our contractual expert is going to kolega, expert vás poinformuje. Áno, ja som z tematického delenia A. Áno. Že vy ste vy máte na starosti právnický pán Čobano, áno? Dobre, nech sa páči. With regard to, um, this... K postupu, ako bolo uvedené. Všetky postupy vo vzťahu k expertíze sa musia riadiť pravidlami obstarávania v EÚ, teda finančné nariadenie, keďže už e, postup obstarávania prebiehal na základe vyhodnotenia ceny a kvality. To všetko sa odohrávalo v rámci rámcovej zmluvy. Pôsobíme v rámci tejto rámcovej zmluvy a z toho vlastne môžeme vychádzať. To sú pravidlá, z ktorých môžeme vychádzať. Ako pán predseda povedal, pani predsednička povedala, u prvého, u prvého dodavateľa to bolo nemožné, že sme k druhému, ani tam sme sa nedoz, nič nedozvedeli, až tretí uchádzač našiel um, subdodávateľa, ktorý mal skúsenosti z tejto oblasti. Zmluva o obstarávaní obsahuje veľmi e, jasné ustanovenia, kde sa hovorí, že akýkoľvek konflikt záujmov, či už ide o politický, ekonomický, náboženský, treba oznámiť vo vyhlásení Európskemu parlamentu a prípravok, produkt musí byť, musí byť nezávislej povahy a musí, e, musí sa opierať o názor vedeckého experta, ktorý bol ktorý bol, e, ktorom bola zadaná subdodávateľská dohoda. Čiže Vyhlásenie sa podpisuje na začiatku a dnes e, dodávateľ podpísal ďalšie vyhlásenie, ktoré je všeobecným vyhlásením ohľadne konfliktu s záujmom. Tam sa nehovorí, pretože my, my nevyžadujeme popis každej skúsenosti každého zamestnania v mimovládkach, organizáciách a podobne. Mm. Oni z vlastnej zodpovednosti vyhlásia, že produkt je nezávislý a kvalitný. Samozrejme, interné útvary parlamentu preskúmajú mm, a vyhodnotia štúdiu a usúdia, či teda má máš tú hodnotu. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem pekne, keďže ide o spoločnú diskusiu o bodoch 4 a 5 e, usmenenia a dopad úpravy a pán Ganga, e, pán Punža musí odísť o 17. Čiže ja by som navrhovala dať najskôr slovo jemu, takže nech sa páči. Vypočul som si pripomienky a reagujem na požiadavku, ktorú som dostal. A síce, že sa mám venovať téme, ktorá mi bola zadaná, tak som postupoval a e, mal som pocit, že som ideálnym kandidátom, keďže som pracoval nielen v rámci odvetvia, pracoval som aj pre britskú vládu a teraz som konzultantom e, pre regulačné orgány a pre odvetvie. Napríklad pripravil som ehm, legislatívu pre Kosovo, Kosovo čiže mám, ja som všetky informácie ocitoval, e, ak tá informácia nie je pravdivá, nie je to preto, že by to bola moja informácia, ale informácia bola v tejto forme zverejnená. Dobre, môžem teda postupovať teraz e, svojim zhrnutím. Áno, nech sa páči, hovorí pani predsedajúca. Poprosím o priesvitky na monitor. Možno nebudem ani monitor potrebovať, všetci majú totiž papierový papierový formát. Takže prípravky ochrany rastlín, tie obsahujú aktívnu látku. Legislatívna úprava sa zaoberá biocídmi a ďalšími. Ehm, je veľmi dôležité rozlišovať, že tých alternatívnych pesticídov je veľa, teda tých, ktoré spadajú pod nariadenie o pesticídoch a ktoré nespadajú po deň 11.07. Tak keď hovoríme o alternatíve, drvivá väčšina prípravkov sú syntetické, organické, chemické látky. Tých alternatívnych je menej. Mám na mysli biologické, alebo tie, ktoré sa vyskytujú prirodzene v prírode. Keď hovoríme o nových, to je ďalšia vec, ktorá e, sa nachádza aj v názve nový produkt môže obsahovať všetky e, látky, môžete mať nový prípravok, ktorý bude obsahovať nové látky alebo nie. To znamená, že to, čo je nové, um, um, môžu byť efektívnejšie, bezpečne. Teda tu, toto som, tu hovorím o nových látkach alebo aj alternatívna. Hovorím o tom, aký je ten e, dosah v zásade negatívny, alebo prečo je negatívny. My myslím si, že úprava regulácia je dôležitá na to, aby boli pesticídy využívané bezpečne, ale tu e, nachádzam práve niekoľko nedostatkov v tejto e, úprave, preto to vnímam negatívne a preto navrhujem aj zo pár korekcií. Aký je to ten ideálny e, prípravok na ochranu rastlín? Už je to prípravok, ktorý, má, ktorý je nízkorizikový, je bezpečný, nahrádza e, alternatívy, ktoré dokážu účinkovať e, voči škodcom, um, má, má akceptovateľnú stabilitu, či, čistotu a Ehm, nachádza sa a vyskytuje sa globálne, to znamená, že by sme sme mali Takisto by sme mali zohľadniť, že proces e, výskumu vynachádzania nie je len monopolom nadnárodných spoločností, že do toho vstupuje akademická obec, malé malé podniky. Uvidíme. Uvidíme, či je to len sen, alebo teda takto by to malo byť. Um, ehm, PPP, teda prípravky na ochranu rastlín, sú veľmi dôležité pre udržateľné polnospodárstvo. V zásade hlav, hlavný, eh, hlavnými inovátormi boli spoločnosti, zaoberali výskumom a vývojom. Um, došlo e, k úbytku aktívnych látok v minulosti a to som práve e, uviedol v rámci informácií, že týchto spoločností uby, ub, ubúda a e, aké sú vlastne dôvody. A ja som vo svojom stanovisku tie dôvody uviedol. Hovorí sa tam, že potrebujete 160 tisíc 160 tisíc zlúčenín preskúmať, eh, keď začnete, keď začnete skúmať nejakú látku. Eh, pred 30 rokmi eh, to číslo bolo 10 tisíc k jednej a teraz je to 160 tisíc k jednej. Ide o to, že analytické techniky sa vylepšili. Teraz si dokážete zobrať maličkú vzorku prírodne vyskytujúceho sa materiálu um, a zrazu, zrazu získate otestujete vzorku a zrazu máte stovky ďalších zlúčenina komponentov, kde sa, kde sa táto zložka nachádza. Teraz máme celý rád rôznych techník, rôznu metodiku, in vitro a podobne. Čiže ale predsa len predsa len ale tá aktivita e, nie je taká predsa len prebieha menej aktivity e, v tejto oblasti. A hlavným dôvodom, prečo sa domnievam, e, že chemický priemysel sa týka celého priemyslu vo všeobecnosti, prečo prečo to bolo e, zvýšené do takej miery, že nie je realizovateľné zotrvať v tomto priemysle. Už e, panuje tu politický tlak, reakcia ľudí e, na pesticídy. Ľudia sa k tomu stavajú nepriateľsky. Je tu, je tu neistota, preto existuje aj neistota pre investovaný kapitál a to môže byť aj veľký veľký dôvod toho, prečo, prečo ustrnul výskum a vývoj a prečo malé a stredné podniky sa napr- nám napríklad nevstupujú do, do tejto oblasti. Ďalším dôvodom je komplexnosť registrácie. Počuli sme to tu dnes, veď žiadateľ poskytne svoju zložku v členskom štáte, potom to prejde cez EFSU, 27 členských štátov, stály výbor, žiada si to dlhý čas. Ja len ilustrujem, ilustruje, ilustrujem, ako to môže prebiehať a aké sú tie časové lehoty. Dochádza preto k časovým skozom. Niektoré, ďalej sú tu sprísne smernice, niektoré z nich sú catch-all, um, ktoré sú ako sú sieťou pre počiatočné ekotoxické testy ale účinok je tak nízučký, že v zásade všetkým pesticídom sa, sa, sa podarí e, prejsť týmto prahom. No a potom vlastne musíte dokázať e, rozličnými spôsobmi počítačov, analýzou, matematickými modelmi, e, skúšobnými testami a musíte preukázať skutočný e, účinok že a prepracúvate sa jednotlivými vrstvami. Vo finále dostanete povolenie, ale musíte si prejsť všetkými štádiami. Nie, nie všetky sú podľa mňa potrebné, sú nákladné a um, Ďalšia vec je rozdiel medzi hazardom a rizikom. Veľa ľudí nerozumie rozdielu medzi hazardom a rizikom. Uh, v zmysle klasifikácie je, je pochopiteľné, že ak máme chemikáliu, ktorá je označená ako nebezpečná, ktorá je hazardom, to je, to je v poriadku rozumieme tomu, pretože sa s ňou narába, skladuje sa a podobne. Ale keď tá konkrétna chemikália eh, sa začne využívať, tak by sme sa nemali nemali by sme zostať len pri nebezpečenstve, mali by sme sa zamýšľať, ako sa používa táto látka. E, tí, ktorí s ňou narábajú, majú ochranné oblečenie, aký, aké, aké je množstvo, ktoré sa dostáva do rastlín, do vody, um, um, akú látku e, zvieratá môžu požiť, povedzme, alebo aké, aké množstvo tejto látky môžu požiť zvieratá. Um, každé, eh, každé auto je možno hazardom alebo nebezpečenstvom, ale potom sú tu otázky ako alebo motokára, eh, ďalej tu otázka záchranného pásu, dopravných predpisov. Čiže ona môže byť nebezpečenstvom, ale otázka je, ako ju využívame. Máme tu kritéria na porovnávanie, čo znamená, že pokiaľ existuje alternatívny produkt na trhu, alebo ak je nový produkt na trhu, ktorý je lepší, bezpečnejší než existujúci, tak potom ho potenciálne možno zakázať. Potom, potom tu máme e, polčas e, rozpadu v dĺžke 60 dní. Ehm, ak je to dlhšie, tak sa to potom neklasifikuje e, ako bezpečná látka. To znamená, že nie, nie je možné, aby to bolo 100 dní, ale ak sa to naozaj siakne do pôdy, um, rozloží sa to na bezpečné metabolické látky, um, tak potom toxicita je nízka, ale uh, tam, kde je tá lehota kratšia ako 60 dní, tak to môže byť takisto nebezpečné pre, pre, pre, pre, pre organizmy, pre pôdu. Môže to tam zostať dlho, dostať sa do podzemných vôd, e, môže sa to dostať, e, môže to zasiahnuť vodné organizmy. Čiže veľmi e, Čiže ak e, vychádzame z nebezpečenstva, tak sa môže stať, že produkt bude zakázaný, ale e, myslím, že sme sa stali konzervatívni, pokiaľ ide o princíp obozrednosti. Mali by sme zvažovať preto e, osoch lomeno riziko. A vo farmaceutickom priemysle existujú označenia. Každý liek má vedľajší účinok. A mm, Každé liečivo má možné vedľajšie účinky, žiadny liek nie je úplne bezpečný, žiadny pesticíd nie je potenciálne bezpečný, ale, go, ale musíte ho využívať rozumne, podľa, podľa inštrukcií a tak, aby to slúžilo poľnohospodárstvu. No a ešte v závere ponúkam zo pár odporúčaní. Poprvé, treba harmonizovať e, usmernenia testov, aby sa nelíšili kraj- v, v rámci jednotlivých krajín, e, krajiny od krajiny a aby ten, ktorý chce zaregistrovať pesticíd, aby e, mohol naplniť jeden súbor kritérií, ďalej validácia nových testov, endokrinné disruptory. Neviem, od minulého týždňa myslím, Eh, už to teraz vstúpilo do platnosti bez nejakého potvrdenia testovacej metódy. Mm, ďalej navrhujem zvýšiť eh, vrstvu číslo 1, to je tá úvodná vrstva. Eh, tá obsahuje tie catch-all Prahy, teda, ktoré sa vzťahujú na všetko, ktoré zahňajú všetko. Ďalej navrhujem zameriať sa na riziko, nie na nebezpečenstvo. Ďalej e, opätovne, opätovne e, zriadiť e, predbežnú autorizáciu, ako to bolo predtým. Tam e, boli predložené nové údaje, ktoré boli v poriadku z pohľadu bezpečnosti, ale možno, že ak tam bola nejaká medra, nedostatok alebo časový skos, tak registrácii nedošlo. A to, to spôsobilo pri najmenšom ročný časový skos a to môže predstavovať obrovský rozdiel z pohľadu ziskovosti. Ja by som preto navrhol, aby sme opätovne zapracovali do legislatívy predbežnú autorizáciu. Aktívne látky už prešli, teraz druhou, väčšin, druhou väčšinou hodnotenia. Čaká sa len na nejaké, na, na nejaké eh, záverečné ukončenie. No a potom eh, by som odporúčala, aby sme začali financovať eh, vzdelávanie tých, ktorí sa zaoberajú regulačnými záležitosťami um, aj e, pre tých, ktorí pracujú v rámci priemyslu. E, rozumieme si, poznáme sa, čiže a môžeme sa takto poučiť jeden od druhého. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem pekne, pán Punža. Ešte než otvoríme panel diskusí, teda otázkam, dať slovo druhému, respekt, druhému expertovi. A nech sa páči, pán Ganga, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi stručne zhrniem štúdiu k usmerneniam na predkladanie a hodnotenie žiadosti o schválenie aktívnych látok v pesticídoch. Dúfam, že sa mi to podarí do 10 minút a že vás nebudem príliš nudiť. Najprv som sa chcel dotknúť niektorých kľúčových konceptov v tejto oblasti. Dobre, takže ktoré to sú? Uh, usmernenie, vodítko usmernenia, čiže to môžeme považovať za nejakú dodatočnú požiadavku, možno môžu byť procesné, vedecké a potom usmernenia, ktoré sú vlastne protokolom toho, ako by sme mali postupovať. Teda guidance a guidelines medzi nimi je dôležitý rozdiel. Chcel som zdôrazniť, že dnes hovoríme o, tých, o oboch konceptoch v súvislosti so schvalovaním aktívnych látok, čiže nejde o autorizáciu produktu, hovoríme o aktívnych látkach. A už to niekto hovoril, eh, alebo pri, bolo, bolo pripomenuté, že ide o postup, ktorý prebieha na úrovni EÚ. k samotnému postupu. Ktoré orgány toho zapojené? Pochopiteľne žiadateľ, je tam spravodajský členský štát, žiadateľ e, predloží svoj dosie, legislatíva samozrejme nastavuje požiadavky v súvislosti s údajmi, možno poskytnúť e, aj to, čo možno skontrolovať, takže členský štát e, vykoná analýzu rizika, posudí, posudí riziko a potom tu máme EFSU, ktorá koordinuje porovnávacie hodnotenie posúdenia rizika a opätovne EFSA a ďalší, člen, a, iný, a ďalší členský štát môžu využiť e, usmernenie guide guidance v tomto prípade a môžu sa ďalej teda venovať e, jednotlivým aspektom. V praxi máme dva diagramy na priesvitke, čo to znamená. Je to taká zjednodušená verzia postupu schváľovania a postupu obnovovania súhlasu. Ide o dôležitú fázu, kedy mm, je dôležité uh, Ehm, rozlišiť medzi guidance a guidelines. Už som hovoril o správe pre členský štát a opätovne počas porovnávacieho hodnotenia a e, záverov. Takže vidíte to presne na grafe, ako to postupuje, ako to vyzerá, ako to má, aké to má poradie a ktoré sú to tie dôležité štádia. Takže takto vyzerá postup schváľovania a teraz prejdeme k usmerneniu a usmerneniam. Diagram obsahuje štyri kategórie, kde možno nájsť usmernenia. Ide o e, príslušnú európsku legislatívu, po nariadení bolo zverejnené oznámenie a tam sa práve hovorilo o technických usmerneniach počas postupu udelovania súhlasu. Hovorí sa tu o 50 dokumentoch, kde možno nájsť usmernenie. Mm. Dochádza k aktualizáciám, alebo teda má dochádzať k aktualizáciám, čo je samo o sebe pomerne komplikovaným postupom. Eh, medzi časom sa objavili technické pokyny. Mm, tieto nové technické pokyny sú teraz tými, ktoré mali byť využívané. Tieto nové technické pokyny, ktoré pripravuje vo všeobecnosti EFSA a ktoré schváluje stály výbor pre eh, ochranu rastlín a potom následne komisia tieto pokyny um, zverejňuje na svojej webovej stránke. Čiže e, e, oznámenie obsahuje dokumenty s technickými pokynmi, a všetko sa to vlastne nachádza na web stránke komisie. Poďme k druhému súboru dokumentov. Tu ide o dokumenty, ktoré by mala zverejňovať EFSA, ale ktoré mm, neboli uvedené. To znamená, že alebo teda ak sa nevezmú do úvahy, tak je to preto, pretože sa člen, niektoré členské štáty nezhodli na zasadnutí stáleho výboru. Tie, tie dokumenty ale existujú, sú publikované na stránke EFSI, ale nie na web stránke DG Sante. Existujú v súčasnosti tri dokumenty takéhoto charakteru. Um, ehm, EFSA napríklad okrem toho predkladá aj, aj dokumenty, kde sa hovorí o vedeckých dôkazoch a podobne. Po tretie, tretí súbor pokynov a úsmernení, ktorý máme. Ide o dokumenty procesnej povahy, ktoré sú na webovej stránke komisie a tam ide o to, ako vykonávať určitú úlohu. Netýka sa to až tak veľmi technických a vedeckých aspektov. No a potom tu máme ešte usmernenia ako také. Usmernenia to sú testovacie metódy, ktoré treba využívať zo strany žiadateľa. Usmernenia, um, respektíve to je o v pokynoch sa hovorilo v oznámení, um, usmernenia pripravuje z veľkej časti OECD, e, pripravuje ich už niekoľko rokov na základe regulačných potrieb, ktoré identifikovali členské štáty OECD. A tieto usmernenia sa samozrejme aktualizujú pravidelne, keď vystane potreba ich aktualizácie. Ako sme povedali, oznámenie už bolo aktualizované, čiže niektoré usmernenia už boli nahradené novými a bez pochyby, keď bude zverejnené nové oznámenie, a viem, že ten proces už pokročil, tak tedy určite nové oznámenie bude obsahovať aj, aj informáciu o aktualizovaných úsmerneniach. Máme tu tri hlavné zdroje, o ktorých sme hovorili. Náľavo máte web stránku komisie, eh, máme tam EFSA, kde sa nachádzajú tie, ktorí neboli vzaté do úvahy, tie not noted ktoré nie sú na web stránke komisie. Tu ide aj o dve otázky, teda e, pre koho sú relevantné tieto pokyny a usmernenia, aký je ich právny štatút usmernenia sú dôležité pre žiadateľov, pretože oni musia testovať, musia sa ubezpečiť, že testy prebiehajú v slade s usmerneniami. Technické pokyny sú dôležité pre tých, ktoré posudzujú konkrétne rizika. V reále pokyny a usmernenia sú relevantné pre obe strany. Preto posudzovateľ rizika musí vedieť, že či došlo k rešpektovaniu usmernení a je to v záujme žiadateľa vedieť, akým spôsobom bude ich dosie skúmať hodnotiteľ. Teda mm, v praxi sú relevantné e, pre obe strany. Právny štatút, pokyny, usmernenia, no už ten názov hovorí sám o sebe, nie sú to právne záväzné dokumenty, ale všetko, čo je súčasťou oznámenia, čo je na stránke DG Santé, tak um, vlastne je, je niečím, čím sa treba riadiť. Je de facto povinným, ale nie je právne záväzným. Pokiaľ ide o tie dokumenty, na stránke, ktoré sú na stránke EFSA, ide o technické dokumenty, ktoré e, môžu byť z pohľadu EFSI relevantné, možno sa nimi riadiť zo strany posudzovateľov rizika um, opätovne, ale um, je to na nich, nie je to, nie je to právne záväzné, aby sa nimi riadili. Máme tu diagram, ako sa pripravuje pokyn guidance v rámci EFSA. Mo, takéto niečo možno inicio, iniciovať e, mandátom komisie, alebo EFSA môže konať aj z vlastnej iniciatívy. Pokiaľ nie, nehovorí veda jasnou rečou, povedzme, tak je zriadený panel s vedeckými odborníkmi, ktorí sa zaoberajú touto otázkou a skúmajú podrobnejšie. Ak má, je dostatok vedeckých dôkazov, tak potom pa, regulačný panel bude pracovať na príslušnom dokumente bez toho, aby, aby do toho zapájalo aj príslušný panel FC. Najprv prebieha konzultácia, Prostredníctvom siete pre pesticídy prebehne verejná konzultácia, tá sa zacieluje len na technické pripomienky a následne EFSA musí pripomienky revidovať, rozhodnúť o ich relevantnosti. EFSA samozrejme musí tento dokument sfinalizovať. Dokument sa potom zašle stálemu výboru na PAF a um, buď sa vezme do úvahy, alebo eh, nie, teda no, noted alebo not noted. A existujú prípady, kedy niektoré prvky budú akceptované, niektoré nie, zoberú sa do úvahy a ak nie, tak potom na prvej stránke dokumentu um, bude vysvetlené, ktoré časti boli vzaté do úvahy a ktoré ostávajú, povedzme, otvorené. harmonizácia pokynov a usmernení, je dôležité si povedať, že hovoríme len o aktívnych látkach. Vo všeobecnosti um, uh, by mali byť harmonizované a koherentné. Prečo? Pretože technické usmernenie a usmernenia um, si vyžadujú špecifické údaje, preto preto e, sa v prípade špecifických údajov e, teda riešia tieto oblasti oddelenie. Mm, guidelines, teda produ- osmernenia produkuje OECD a majú na to svoje vnútorné postupy. Ďalej, zabudol som ešte povedať, neexistujú pokyna usmenia ako také zo strany od, odvetvia. Tí majú svoje postupy, ktorými sa riadia pri príprave svojich spisov, svojich zložiek a existuje odporúčania ohľadne metodiky formatovania a zverejňovania, ako napríklad Vademecum, eh, kde sa hovorí, aké pokyny alebo usmenia sú k dispozícii, ale ako také odvetvie um, nemá tak, takéto niečo teda. Um, tu je trošku taký, taký, taký nepomer, alebo teda mm, oni sa, oni sa riadia svojimi postupmi. Mm. Samozrejme, guidance a guidelines by mali byť na európskej úrovni, ale predsa len sú tu určité výnimky v spojitosti s harmonizáciou. Mm, je tu prípad guidance pokynu, e, kde nie sú testovacie usmernenia alebo testovacie pokyny potvrdené. Um, sú, je tu jeden príklad, jeden dokument, eh, ktorý je pripravený bez validovaných testovacích metód a tu potom vystáva problém, že či test eh, bol eh, prevedený korektne, alebo teda či bude považovaný za prevedený korektne a často to môže byť samozrejme subjektívny názor. No a po druhé, neexistujú e, tieto, tieto dokumenty neexistujú v prípade všetkých požadavok na údajov. Sú tu určité prípady, kedy, kedy neexistuje dostatok e, usmení pokynov a v niektorých prípadoch nejde o schválené testovacie usmernenia a um, No a po tretie, už to tu bolo dnes povedané, EFSA má obmedzené zdroje, čo samozrejme má vplyv aj na počet dokumentov a vedeckých stanovísk, alebo dokumentov vo všeobecne. Alebo teda má to dosah na ich kapacitu pripravovať takéto dokumenty. Systém GLP, Ide o metódu realizácie štúdií, za, zacieluje sa na, za, na e, záruku v spojitosti s samotným procesom. Ide o, ide o celú škálu chemikálií, nielen o prípravky na ochranu rastlín. Treba, treba tento systém uplatňovať ako balíček. Nemožno ho uplatňovať len ako časť. E, tak GLP je balíčkom a treba ho aj tak uplatňovať. Základné princípy boli doplnené dokument, poradenskými dokumentmi a mm, členovia OECD sa nimi riadia mm, a Čiže oni sa pridržajú potom aj tých dokumentov. Mm, v EÚ V zásade um, tá miera harmonizácie v EÚ je pomerne vysoká a GLP systém GLP samot, je, je, je považovaný za pomerne dobre harmonizovaný. Mm, možno je s určitým roz, rozdielom medzi členskými štátmi, ale boli tu vyjadrené určité obavy ohľadne toho, ako prebiehajú kontroly. Uh, No a my sme mali pocit, že to išlo trošku nad rámec tejto konkrétnej štúdie. Na záver príloha nariadenia 283 hovorí o tom, ktoré štúdie by mali prebehnúť v rámci GLP. V kocke ide o takmer všetky štúdie, ktoré sa týkajú ľudského a ľudského zdravia, zdravia rastlín a životného prostredia tých výnimiek je skutočne veľmi málo. Nakoniec štúdie, ktoré sú vyžadované na to, aby mohla byť žiadosť podaná. Príloha 283 hovorí presne o štúdiách, ktoré sú vyžadované. Mm, neexistuje e, žiadny jednoduchý zoznam. Vždy to závisí od e, okolností, závisí to od rôznych faktorov, ale vo všeobecnosti treba povedať, že v prípade každého dosie to môže byť e, stovka štúdií a ten e, dosie samotný môže mať 10 tisíc strán a štúdie možno zamietnúť z rôznych dôvodov, napríklad ak ak nie sú predpísané žiadne testovacie úsmernenia, mm, interpretácia hodnotiteľa rizika môže byť taká, že metóda nie je vhodná, alebo z iného dôvodu, že štúdie aktívnych látok sú zamietnuté, pretože eh, už sú zastarané mm, a testovacie metódy sa už od, od e, momentu schválenia e, vyvinuli a zmenili, pretože už prešiel určitý čas. Takže toľko v kocke, veľmi pekne ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Navrhujem rovno prejsť k diskusii, len pripomínam rečnícky čas. Kolegyne, kolegovia, maximum dve minúty na položenie otázok. Pardon, minúta minúta a potom dve minúty na reakciu expertov pričom bude možnosť ešte doplnkové otázky, ak to bude potrebné v dĺžke 30 sekúnd, čo dáva priestor expertom na minútovú odpoveď. A prosím, povedzte aj, komu kladete svoju otázku, kolegyne, kolegovia. Takže začíname pánom Licom, spolu s pravodajcom. Nech sa páči. Ja, <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručne k prvej štúdii inovácie pre udržateľné polnohospodárstvo. To je samozrejme dôležitá téma a polnohospodári sú aj odkázaní na produkty, ktoré sú účinnejšie a menej rizikové. Ja som teda vkladal väčšie nádeje e, v toto vypočutie. Trošku som sklamaný, aby som si to bol predstavoval tak širšie poňaté. A musím povedať aj to, že mám dojem, že niektoré z tých čísel, ktoré tam odzneli, nie sú správne. Nie je to poprvýkrát, čo sa to udialo aj vo výbore Agri. Došlo k e, strašnému vypočutiu, takže je potrebné sa ešte raz pozrieť na to, ako zadávame briefingy a ako teda ďalej postupovať. Druhá štúdia, e, tým usmerneniam, tam som veľmi spokojný. Aj presne vidíme, kde sa tie výzvy nachádzajú, pokiaľ ide o harmonizáciu a koherentnosť. Takže moja otázka tu, čo môžeme my urobiť v návrhu správy. Máme ten milník, ale kde presne harmonizácia v usmerneniach je naozaj potrebná. Čiže k tomu jeden, dva príklady by som si predstavoval. Ďakujem. Pre oboch odborníkov bola vaša otázka? Pre druhého. Dobre, takže pán Ganga, máte slovo. Pokiaľ ide o tú harmonizáciu, kde ju treba, to sú dve oblasti, ktoré sme spomínali a sú tam veľké medzery. Poprvé komunikácia so e, znami komisie, tam e, príde k updateu e, čiže uvidíme presne, kde tie medzery sú. Momentálne je to trošku zložité, pokiaľ ide o tie pokyny a usmernenia, Čiže keď tam nie sú nejaké usmernenia alebo pokyny k niečomu, tak sa identifikuje tá e, medzera. Ale to je tá vec. A po druhé, zabezpečiť, aby tu boli vhodné e, testovacie usmernenia, e, takže pokyny bez testovacích usmernení čo možno najrychlejšie, ale potom sa to celé subjektivizuje. Niekedy to je v prospech žiadateľa, niekedy naopak. Čiže mať dokument pokynov guidance s schválenými uh, usmerneniami testovacími, to by znížilo subjektívnosť a možno tá subjektívnosť je vec, e, ktorá sa objavila mm, až e, nedávno. Uh, keďže členské štáty e, mohli e, využiť aj svoje vlastné nejaké metódy e, v pôvodne, ale táto možnosť v posledných rokoch vymizla. Ďakujem. Nepotrebujete žiadne objasnenie? Výborne, teraz pán Stas. Áno, ďakujem. A vystúpim po anglicky k prvej štúdii pána Puniu. Fakt si myslím, že by sme so štúdiou mali niečo urobiť v tom zmysle, že nemôžeme ju v tejto forme ako parlament distribuovať. Ako povedal spolupravodajca, tie čísla nie sú správne. V mojom prvom vystúpení k štúdiám som povedal, že autor začína číslami, ktoré poskytla ECPA v poriadku z mája odpovede na písomné otázky z mája Medičasom dostal od komisie písomné otázky. A tam je obrovský rozdiel. Pán Punia hovorí v porovnaní s rokom 2008, to bolo 425 aktívnych látok, v 2018 352 a komisia hovorí 2011 427 a teraz máme 474 Čiže eh, ak sú odlišné východiska, tak aj eh, celý ten ďalší narratív musí byť iný. Eh, čiže komisia, povedzte nám k tomu niečo, keď oddelenie pre pesticídy v komisii má pocit, že je to vhodná distribúciu v poriadku, ale keď to ľudia dostanú alebo stiahnu zo stránky, tak si myslím, že to je naša pozícia. Čiže naozaj poprosím komisiu, aby sa na to pozrela. A moja otázka, tá smeruje na druhého hostia, pána Ngangu. Ja si myslím, že jeho vystúpenie bolo veľmi zaujímavé, veľmi užitočné a poprosím ho, aby sa vyjadril k tej tabulke na strane 36 štúdie, kde sa hovorí o non-noted guidance documents. Mohli by ste nám prosím povedať, čo to je, konkrétne to B, a prečo niektoré členské štáty nechcú využívať takéto nástroje, lebo to by ma zaujímalo, čo sa prosím deje na úrovni členských štátov v tejto súvislosti. Dobre, Bart, ešte než dám slovo pán Vingangovi, ešte chcem upresniť, že pokiaľ ide o konflikt záujmov, že k tomu sa vyjadríme a keď budeme hovoriť o návrhov, tak sa k tomu vrátime. Pokiaľ ide o možné faktuálne, faktické chyby služby komisie, pádom výboru PEST a taktiež príslušné iné orgány môžu prísť s korektúrami. Ďalej zachádzať teraz nebudem. A pokiaľ ide na, o, o odpovede na vaše otázky, pán Ganga, máte slovo. Nech sa páči. Ďakujem. No, čo sa týka tabulky na strane číslo 36, tak bohužiaľ nemohli sme získať informácie o všetkých členských štátov v rámci toho času a čo vieme, tak existencia usmernenie pre niektoré aspekty uvedené v dokumente to je problém a možno jedna z hlavných problémov členské štáty to nezamýšľajú používať, nemáme nič iné, čo by mohol byť iný dôvod samozrejme, nie je to notifikované. Takže tie nedostatky, to už som naznačil, že členské štáty nie všetky súhlasia a viem, že existencia usmernenie jedným z dôvodov na úroveň komplexnosti tiež sa objavila ako možný dôvod Žiadne objasnenie nepotrebujete. No a ja, možno zastupca komisie by nás mohol informovať o koreciách chýb, ktoré sú uvedené v usmerneniach. Berend. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, ja súhlasím s tým, čo povedal pán Stás, že čísla, ktoré sú tu citované, naše odpovede majú obsah úplne iné čísla, tak pre látky, ktoré sú schválené, a tiež pre počet nových aktívnych látok, napríklad tu sa píše, že 22 nových aktívnych látok, pre ktorých predložené aplikácie žiadosti v roku 2011 to nie je správne, 21 bolo schválených a viac ako 65 žiadostí bolo predložených ďalší odsek je o tom, čo sa stalo. 4, 0, 4 to tiež nie je úplne presné, takže ja myslím, že tieto čísla nie, nezodpovedajú odpovediam komisie. Takže ja začnem ešte, ja budem pokračovať a slovo dostane priamo pán Pedičíny, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa nechcem spýtať na údaje. Chcem sa spýtať eh, na závery Eh, z prvého dokumentu pána Puňu, keď hovorí, že treba zaobchádzať s pesticídmi ako s farmakami. Dobre, súhlasíme, ja som už predtým povedal niečo podobné v predchádzajúcom vystúpení svojom. Treba zintenzívniť vedecké analýzy, mm, nastaviť dohľad, fáza 1, 2, 3 v poriadku, súhlasíme. Ale potom, keď on ponúka záver, že treba prijať prístav, ktorý sa bude, prístup, ktorý sa bude opírať o rizika. um, ale na to e, myslím, že zabudáme na dva základné koncepty. Zabudáme na rozdiel medzi, zdrav, medzi zdravotníctvom a zdravím. Zdravotníctvo um, sa, za, sa stará o chorých a keď sa poskytne chorým liečivo, tak, sa, tak tá osoba už akceptuje určité riziko a lekár musí odôvodniť, že riziko, je nižšie než, než osoch pre pacienta. Zdravie, ktoré je predmetom našej pozornosti, pretože to súvisí s celou populáciou. Ale keď máme na mysli celú popul- populáciu, tak to riziko nesmie byť žiadne. Teda prístup, ktorý sa opiera o riziko, je kompletne nesprávny. Mm Vy ste vedec. Eh, mm, ja ďakujem, že tu teda kolegovia hovorili eh, ešte k týmto veciam. Ďakujem veľmi pekne. Áno, a je to otázka pre pána Puňu. Nech sa páči. ja chápem otázku rozdiel medzi farmaceutickými produktami a pesticídmi. Spôsob, ako sa pesticíd používa v praxi, môžete mať látku, ktorá má vysokú riziko toxicity, ale keď sa zvedie taká toxicita, klesne tisícnásobne a ak je vystavenie rovnaké, tak riziko je tisíckrát nižšie, takže zamietnite látku len pretože sa hovorí o nejaké možnej toxicite namiesto toxicite v bežnom, bežnom použití. Myslím, že tu sa odsudzuje užitočný produkt pre polnohospodárov na základe toho, čo je potenciálne nebezpečné ale v podstate nie. Pán Peličíny, chcete niečo dodať ešte? Veľmi stručne. Prepačte, ale tom, v tom práve tkvie podstata tejto otázky. Ak budeme uvažovať tými, v týchto intenciách, tak sa z toho nikdy nevymaníme. To to riziko je vysoké a preto sa nebudú nikdy využívať v, zmysle inštrukcií v realite. Ale ak budeme hovoriť o imaginárnom svete, tak dobre, ale realita je niečo iné a bohužiaľ realita prináša um, nádory. Ak, ak chcete, tak vás pozvem do nemocnice, kde pracujem a e, uvidíte, ako pracuje lekár každodenne a uvedomíte si závažnosť, e, závažnosť povrchnosti týchto vyhodnotení, ktoré majú dosah na ľudí. A e, ak zostaneme v imaginárnom svete, tak sa nič nezmení. Ďakujem. Merci, je ne suis pas convaincu. Ďakujem pekne. Pán Punia. Áno, ďakujem pekne, len veľmi stručne. Uvediem dva príklady. Nie. Šafrán je veľmi karcinogénny. Tiež rôzne plodiny, podobné zemiakom, sú karcinogénne. Ale šafrán sa používa, eh, pretože vy nepoužívate celé gramy šafránu, ale len veľmi veľmi malé množstva. Ďakujem pekne, pán Peričíny, Mišel. Ja sa pýtam všetkých v tejto správe, pretože to je proti princípom zmluv Európskej únie. Ja keď počula veca, ktorý povedal, že najskôr treba aby platil princíp prevencie a preventívne opatrnosti. To je konzervatizmus, to je napísané v správe. A ja vám musím povedať, k, o, hovorí, že princíp otrnej prevencie a, podporuje konzervativizmus. Je to ďaleko. Prečo? Ako môže vedec spochybňovať základný princíp Európskej únie. Druhý problém je, že treba sa sústrediť na rizika a nie na nebezpečenstvo. Pozrite sa, my, Európa, my to chránime, pretože máme štúdiu o nebezpečenstvách, no, čo sa týka nariadenia o pesticídoch, zavádzame kritéria, štúdy nebezpečenstva a keď látka je reprotoxická, karcinogéna alebo endokrinný disruptor. No, ale vy ste tu skopírovali len e, to, čo napísali zastupcov priemyslu. Tiež hovoríte, že treba znovu zaviesť dočasnú, dočasné povolenie a potom udeliť skutočné povolenie. To je čisto záujem priemyslu. No a vy, keď porovnávate pesticídy a lieky, veľký rozdiel sa zabrám Claire de Colom. Téma počas rozpadu 700 rokov. No a to 700 rokov, no iste si viete dobre eh, predstaviť eh, dopady na vodu, vzduch a na všetko, čo ľudia príjmajú v potrebe. Takže vaše porovnanie lieky a pesticídy prejdú a ja žiadam, aby táto správa aj s korekciou, aby Európsky parlament prijal. Ďakujem pekne, Mišel. Myslím, že treba upresniť korekcie. Myslím, že predseda pán Andrie na základe tej deklarácie kde postupovať a máte nejakú otázku pre pána Poniu? Nie. Dobre, tým sme ukončili slovo koordinátorov. Pani Dornáno ešte sa chce vyjadriť. E, ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Áno, skutočne e, v 28. júna sa uskutočnilo e, vypočutie a hovorili sme o rizikách a zonácie fitofarmaceutíka. Tu problém, s vzájomným uznávaním No a toto konštitovanie sa odražia aj v štúdii pána Ngangu, keď eh, rozdielov medzi členskými štátmi, a čiže eh, potrebujeme konetnosť, aby sme garantovali eh, rovnakú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. No a že týka zaujímavého uznávania v rámci briefingu pána Punia, on hovorí, že v rámci LCD. E náklady by sa dali znižiť na niektoré štúdie, ak ich požiadavky v oblasti údajov e by boli vzájomne uznávané v rámci Európskej únie a alebo medzi americkou a agentúrou na ochranu životného prostredia EÚ. Takže hovorí, že prijať výsledky EPA, e ktorá schválila glyfosát, No a ja sa teda pýtam v tomto rámci, prečo ktorá je vzájomné uznanie, keď sa zdá, že nie je to úplne vodné. Dobre. Naši experti môžu teraz sa odpovedať. Pán Nganga, ďakujem veľmi pekne. Ja nemôžem povedať nejaké veľmi k povalovaniam záverečných produktov. Sú rôzne dokumenty nám a tiež na národnej úrovni týka aktívne látky. To je na úrovni EU s malými výnimkami. Pán bez komentára harmonizácii. Musíte si zvoliť, aké sú vhodné usmernenia medzi USCPA a Európskou úniou. musíte to eh, seriózne zvážiť a nie len to zamietnúť, pretože to je americký americké usmernenie. Pani Dornáno, chcete dať doplňujúcu otázku? Nehovorím, to neodmietam, pretože je to EU, je to tej správe USA, hovorilo a uznáva glyfosát, takže tá americká agentúra, ja osobne si kladem túto otázku, prečo obávať to vzájomné uznávanie, keď nie sme na rovnakej úrovni. Ďakujem pekne. Koordinátori, spravodajcovia, tými spravodajcovia sa ukončili a slovo dostane pani Hojbuš. No, ďakujem veľmi pekne. Úprimne povedané, nemám žiadnu otázku. Dve konštatovania. Poprvé, ja sa teším, že že výbor preverí vyhlásenie o záujmu pánu, pána Puňu, pretože tie možné, že sa preveria tie konflikty záujmov, pretože to e, prehlásenie záujmov tu nebolo žiadne, to nebola žiadna odpoveď na otázky, e, ktoré sme mu tu položili. A pán Lins mm, hovoril o tom, že sa musíme zaobrať tým, aké štúdie sú zadávané a s tým môžem len súhlasiť, keď hovoríme o inováciách, o, hovoríme o prostriedku na ochranu rastlín, tak nemôže ísť len o chemikálie, musíme k tomu ísť úplne iným, z inej strany, musíme hovoriť tiež o polnohospodárských metódách a, a preto tá otázka briefingu bola zlá, pretože tu nie ide len o kritéria vylúčenia, ktoré by sme mali hľadať pre látky, ktoré môžeme klasifikovať ako karcinogénne. Otázka je, ako realizovať podnohospodárstvo, aby to, čo je dobrej praxi, a totiž aby tieto sanitárne produkty boli na konci pyramídy, potom čo vyčerpáme mnohé ďalšie postupy, ktoré nefungujú, tomu sa musíme dostať. No a myslím, že tu sme zadali zlé otázky a preto si musím v budúcnosti sa zamyslieť, aké briefingy, aké štúdie zadávame. Ešte raz sa očakujem žiadosť Mišla Rivasi že tento briefing by sme nemali zverejniť ako briefing Európskeho parlamentu. Ďakujem pani Hojbuš. Ešte posledná otázka je pána Brenna Gangu. Ja som na úvod povedal, že pán Punja oznámil, že 18. musí odísť. Už pán Ganga, áno, to bolo viac vyhlásenia, nie nejaká konkrétna otázka, takže nemusím na to zareagovať. Dobre, ďakujem pekne. Posledná výmena názorov sa uskutoční 8. novembra o pozmeňujúcich návrhov a lehota je do 11. októbra a hlasovať na výbore sa bude 6. novembra. 6. decembra. Ďakujem pekne a želám vám pekný deň.